Vážení kolegovia, radi by sme začali našu schôdzu a najprv informácie ohľadom rozhodnutí, ktoré e, sa urobili včera na schôdzi koordinátorov. Týka sa to e, správy z vlastnej iniciatívy. Rozhodli sme sa, že počkáme ešte niekoľko dní, kým prídu návrhy ostatných politických skupín, ktoré ešte svoje návrhy písomnou formou nezaslali. Delegácie výboru e, Sever Švedska 25. E, e, týždeň Sardínia, týždeň 29. Nemáme ešte dohodu ohľadom termínov delegácií do Berlína a Bulharska a očakávame od politických skupín, najmä zo strany EPP a socialistov, dohodu, aby sa dosiahla čím skôr, pretože musím informovať eh, predsedov výborov, konferenciu predsedov výborov, pokiaľ ide o regionálnu štátnu pomoc. Na základe eh, mojich rozhovorov s eh, komisárom Almuňom sme sa rozhodli, že pozveme sem komisára Almuňu a Hana vo februári, aby nám E, priblížili návrh komisie ohľadom štátnej pomoci pre regióny e, pre rok 2014. Navrhli sme e, zasadnutie teda pre komisárov v deň, keď zasadá výbor nie je pretelný. Rozprávali sme sa s Nikolasom Martinom, námestníkom generálneho rediteľa z regii a s rediteľom Kopanom, ktorý má na starosti štátnu pomoc. Zároveň budeme pripravovať ústnu otázku v tejto veci na komisiu a očakávam e, príspevky k e, ústnym otázkam zo strany politických skupín, ktoré by mali o to záujem. Takisto sme sa dohodli, že čo sa týka iniciatívy EPP e, v otázke alpských regionov. E, na komisiu sa predloží ústna otázka, otázka na ústne zodpovedanie. A zase očakávame návrhy politických skupín nad ramec toho, čo už predložilo EPP. Toľko k e, rozhodnutiam politických koordinátorov a na konci eh, našej schôdze títo rozhodnutia sa budú považovať za schválené. Prvý bod dnešného programu je Jan Olbricht, informácie ohľadom pokračujúcich sa eh, i medziinstitucionálnych rokovaní eh, o správe, kde je spravodajcom Fond regionálneho rozvoja. Nemáme za sebou tieňových spravodajcov, ale myslím si, že nemali by sme už viac čakať. Takže poprosím teba, Jan, o prezentáciu. Zrejme nie je zapnutý mikrofón. Ak chceš, môžeš prísť sem. Mohol by prosím niekto zapnúť mikrofóny? In, in case you are, it's working here. Oh, yeah. Now it's functioning. Hello? Yes, it's running. Now... Áno, funguje to. Len niekoľko informácií ohľadom trialogu o nariadení RDF. I podľa mňa je dôležité, aby určité prvky RDF mm, boli ovplyvnuté mm, e, rozhodnutím o všeobecnom nariadení E, o tom e, nám včera niečo hovoril kolega Van Nisteroj. Problém, ktorý e, sa týka partnerskej dohody alebo zmluvy, pretože jedným z prvkov obsahu partnerských zmluv je meský prvok, najmä dlhodobo udržateľné aktivity, meské dlhodobo udržateľné aktivity E, aktivity v pôvodnom znení naredení bol uvedený zoznam miest, e, ktoré členské štáty e, by mali navrhnúť na účely dlhodobo udržateľných mestských aktivít. Potom tu bol návrh parlamentu, aby v partnerskom, v partnerskej dohode neboli zoznamy miest, ale boli uvedené kritérie alebo pravidlá, na základe ktorých členské štáty sa budú rozhodovať. Pravidla, ktoré upravujú takéto budúce e, e, e, e zoznamy mestských oblastí. Takže v rámci trialogu sa nám podarilo presadiť takéto rozhodnutie a spresniť prvky toho, čo spadá pod pojem meský. Pripomeniem, e, že komisia pôvodne navrhovala e, e, dať nabok 5 národných alokácií na účely dlhodobo držateľného mestského rozvoja. A otázka teraz v rámci trialogu znie, na aký účel treba osobitne vyčleniť 5 RDF. Je tu niekoľko dôvodov. Poprvé, na podporu nových aktivít založených na integrovanom prístupe navrhnúť e, členským štátom, teda čo my e, navrhujeme, to sú funkčné meské. E, mm, oblasti komisia navrhovala e, jednoducho mestské oblasti. Ide o to, aby e, mali možnosť pripraviť semročný program a po druhé, a pre komisiu, a pre nás to je veľmi dôležité, ide o to, aby sme poskytli príslušným orgánom mestských oblastí delegované právomoci, aby mohli konať v týchto programoch. Dovolím si vám pripomenúť, že v partnerskej dohode 5 a tu e, sú uvedené aj kritéria a pravidla definovania mestských e, oblastí a teraz treba spresniť, e, aká metóda použije na týto 5 a na aký účel. Čo sa týka metodiky, to, to je známa otázka ITI. Či je to povinný prvok 5 alebo či voľba príslušných orgánov e, e, je fakultatívna, či použijú ITI alebo nie. Ale čo je najdôležitejšie, je delegovanie pravomocí. Takže v rámci trialogu sme sa snažili eh, definovať, čo to je mestská oblasť. Eh, snažili sme sa ponechať 5 eh, spresniť metodiku a čo bolo najzložitejšie. A po pracovnej skupine o tom vieme. Budú problémy s delegovaním, pretože aj komisia, aj my súhlasíme, ešte e, nová pridaná hodnota spočíva v tom, že mestské orgány budú mať e, delegované právomoci. Navrhli sme e, viaceré formy delegovania. Najprv najslabšia forma možnosť voľby rôznych aktivít alebo poskytnúť taký globálny grant. Ale aj to spôsobilo protesty na strane niektorých členských štátov, pretože niektoré členské štáty nie sú pripravené delegovať mestským orgánom žiadne právomoci, či už z hľadiska e, správania programov alebo e, voľby programov. Takže domnievam sa, že budeme naďalej čeliť e, tomuto problému, ale je tu všeobecná otázka. Ak chceme ponechať 5%, musia obsahovať pridanú hodnotu. Nejde jednoducho o projekty v mestách. 5% to je niečo nové a zdôrazňujeme, že mali by byť určené na e, E, vytvorenie spoločných aktivít medzi mestami a susednými, e, sused, susednými oblastiami, najlepšie medzi e, mestskými a videckými. Pamätáte si aktivitu Urban vidiek. Takže toľko tých 5% pre mestské oblasti a teraz čakáme rozhodnutie rady, mm, čo povie rada ohľadom delegovania. Druhý prvok – ktorý spôsobil viaceré spory, nie však na strane e, e, rady, ale VUC, to je známa e, mestská platforma. Komisia navrhovala vytvoriť spolu s mestami alebo pre mesta mestskú platformu pre mesta, ktoré sa rozhodnú pre inovačné aktivity a niektoré regióny e, e, protestovali, hovorili, že to dokážu robiť aj tak, že nepotrebujú novú platformu. Ale napokon po poskytnutých vysvetleniach podporili sme myšlienku e, komisie, že platforma sa použije iba na výmenu znalostí, skúseností medzi tými aktérmi, ktorí sa zúčastnia využívania týchto 5 Čiže ide, to, ide tu skôr o to, aby sme získali E, e, nejakú odozvu, reakciu. A 5% sa použije vo formy pilotného projektu a na to potrebujeme platformu, aby sme si overili, či to funguje alebo nie. Takže podporili sme predstavu o tom, že mestská platforma sa ponechá, ale iba pre tých, ktorí sa budú zúčastňovať 5% a inovačných aktivít. E, Komisia navrhuje pre inovačné aktivity 0,5% na európskej úrovni a počas e, rokovaní sme túto myšlienku podporili s prihľadnutím na to, že 0,2%, prepačte, nie 0,5, ale 0,2% je, e, je určených pre viaceré programy pre mesta. Myslím si, že 0,2% e, umožní zaviesť aj problematiku inteligentných miest. To je ten nástroj, ktorý by to mohol umožniť. Ako už som uviedol, je to článok 7, je to program delegovania, e, rozsahu delegovania a podobne. Ďalší prvok, o ktorom sa diskutuje, nie ešte to uzavreté, len robím prehľad e, e, týchto rokovaní v rámci trialogu, to sú investičné priority tematické ciele sú definované vo všeobecnom nariadení. Takže my to nedefinujeme a to, čo je v ERDF, je to predovšetkým tematická koncentrácia, aké percento sa sústredí e, pre menej viac e, rozvinuté regióny, e, tranzitívne, prechodné regióny tu rozhodnutie ešte nepadlo. Rada tvrdí, že to sa vyrieši potom, ako sa e, vo všeobecnom nariadení odsúhlasia všeobecné te- tematické e, e, ciele. A teraz treba e, určiť e, pre každú tematickú, e, každý tematický cieľ investičné priority. A to je odpoveď na to, čo sa dá alebo čo sa musí urobiť v konkrétnych investičných prioritách. Pani predsednička, neviem, či by som mal spomínať každú investičnú prioritu, iba by som chcel vysvetliť, že naše návrhy sú odsúhlasené jednak radou, jednak komisiou. Navrhuje sa tu e, e, pracovať na rôznych častiach e, textu, ako sa prechádza z jedného bodu do druhého. Čiže vo všeobecnosti máme dohodu, ale domnievame sa napríklad, že treba tu zaviesť ešte nejaký ďalší bod. Pokiaľ ide o obsah, nemám nejaké veľké e, rozpory. Skôr e, ide o úpravu tohto znenia. Väčšia zmena, ktorú navrhujeme, je preniesť mestskú mobilitu z tematického cieľa číslo 7 do cieľa číslo 4 nízke emisie. Súvisí to aj s diskusiou kolegov e, e, vo všeobecnom nariadení pre dopravu e, znižiť, pre, pre, to ze sedmičky na štvorku, možno, že nie celú dopravu, ale mestská mobilita by mala ísť zo 7 na 4. A rada s tým súhlasí, rovnako aj komisia pokiaľ ide o ostatné prvky, my sme bojovali, a to je dôležité, pripomeniem vám, Včera sme hovorili o inteligentnej specializácii a na, jednom z, na jednej z prísvet, presvitek sa hovorilo o kreatívnych odvetviach. Bojujeme o tom, aby sme zapracovali do znenia kreatívne odvetvia. Chceme tam mať aj e-kultúru a podobne. Takto e, vidíme my. Rozdiel spočíva v tom, že komisia a rada, častokrát práve rada, sa domnieva, že zoznam aktivít by nemal e, byť v investičných prioritách. Ale to je skôr systémová otázka. Čo sú vlastne investičné priority? Sú to druhy alebo zoznamy aktivít, lebo je to určitý rámec. Komisie navrhuje, aby to bol zoznam aktivít. Ak e, je to tak, potom budeme povinni e, e, vyplniť alebo naplniť všetko, čo je na tom, v tomto zozname, nič nevynechať. Neskôr to bude zbytočne. Takže buď to naformulujeme veľmi vo všeobecnej rovine, alebo budeme sa držať toho, čo navrhuje komisia, aby zoznam bol konkrétny. Ale vyvstáva otázka, e, aká má byť úroveň týchto konkrétnych e, položiek. Napríklad Horizont 2020. Chceli sme to dať do investičných priorít. Komisia sa domnívá, že to je horizontálny prvok e, vo vzťahu ku všetkým investičným prioritám. Malo by to byť v preambule. Takže je tu právnická otázka. Či je to e, dôležité z právneho hľadiska, alebo je to úvod do právneho textu. Chápem, e, že je, sú dôležité výsledky, ale to, čo dávame do investičných priorít, e, má väčšiu váhu a hovorí o tom, že treba to splniť. E, spomínam iba niektoré prvky, napríklad otázka kogenerácie. Vo všeobecnosti e, kogenerácia je dohodnutá, domnievame sa však, že to by malo byť e, ešte konkrétnejšie. Chceli by sme, aby to bolo komplementárne s kohezným fondom, aby bolo jasné, že ide o kúrenie napríklad. To je jeden z tých prvkov, alebo otázka bývania z minulosti vieme, že pokiaľ to nebude konkrétne, potom niektoré dvere zostanú zatvorené a preto by sme chceli mať napríklad verejné bývanie, súkromné bývanie. Komisia sa domnieva, že stačí povedať bývanie ale vo mnohých členských štátoch e, pod bývaním sa myslí iba e, verejné bývanie. A preto hovoríme, alebo tvrdíme, že e, verejné a súkromné bývanie hovorí o tom, že máme záujem o všetko. Sú tu napríklad verejné budovy, historické budovy. Niektorí sa pýtajú, prečo uvádzate historické budovy? Stačí nové a staré. Ale v smernici o energetickej účinnosti to je ten, tá istá Európska únia a smernica obsahuje kapitolu o historických budovách. Takže ak v jednej časti únie sa domnievame, že historické budovy sú dôležité, prečo by sme to nedali do nariadenia? Chápem, že niekto sa môže domnievať, že to nie je nutné, ale domnievam sa, že smernici o energetickej účinnosti to sa neskrývalo, rozhodlo sa, že to sa e, e zvýrazní a treba Mm, sledovať tejto e, línii, pretože jeden z dôležitých problémov spočíva e, v tom, že ako zvýšiť energetickú účinnosť historických budov, čo nie je jednoduché. I keď niektorí e, tvrdia, že historické budovy sú niekedy lepšie pripravené na energetickú účinnosť ako nové e, e stavby. Takže nebudem e, zachádzať do detajlov. Snažili sme sa ponechať rovnaký e, obsah na rôznych miestach. Chcel by som informovať eh, kolegov a tieňových spravodajcov, že snažíme sa žiaden prvok nestratiť. Ale je možné, že záverečné znenie nebude totožné eh, nášmu mandátu. Eh, možno, že bude mať inú štruktúru, skladbu, ale snažíme sa ponechať takmer identický obsah a e, myslím si, že spolu s komisiou a radou sme na dobrej ceste. Toľko súčasný stav. Domnievame sa, že na ďalšom stretnutí 21. januára budeme sa snažiť uzavrieť mestský rozmer a ten e, noterický problém delegovania, takisto investičné priority a indikátory budeme brániť predstavu o tom, aby sme v naredení nemali indikátory. Ak nemyslíme si, že súčasný zoznam indikátorov je priamo e, napojený e, na nariadenie. Domnievame sa, že zoznam e, patrí do delegovaných aktov, a nemyslím si, že parlament by sa mal venovať indikátorom. Ide o technickú záležitosť, nie o právnu vec. O toto budem bojovať, ale poznám e, stanovisko komisie. Budú e, tvrdo trvať na ponechaní e, indikátorov, pretože je to nástroj na ovplyvňovanie členských štátov. Vo všeobecnosti by som rád uviedol, že počas trialogu sme mali veľmi dobrú spoluprácu, úzko spolupracujeme s komisiou, rozumieme jeden druhému, spolupracujeme na tom, aby sme zjednodušili život konečných príjimateľov, príjemcov. Máme ešte určité e, pochybnosti, ale budeme sa snažiť e, e, to robiť súbežne s trilogom o všeobecnom nariadení s tým, aby boli jasné následné kroky. Ďakujem. Like now... Pekne ďakujem. Teraz by som požiadala tieňovým, tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili k tejto správe. Dobrý deň, ďakujem pekne spravodajcovi za vynikajúci prehľad tejto témy. Moja skupina nemá nemá nič špecifické, čo by dodala k, tejto, k tomuto ustanoveniu. Myslím si, že to celkovo dobre vyzerá. A tie sporné otázky tu síce zostávajú, najmä platforma Naša politická skupina bola dosť skeptická o, na, k návrhu komisie vytvoriť takúto platformu. Myslím si, že jediné dobré využitie financovanie platformy bude jednoducho veľmi zložité. Čo sa týka investičných priorít, to je tiež veľká otázka. V predmetných nariadeniach a myslím si, že naozaj bude treba popremýšľať, ako bude parlament špecifikovať investičné priority v Európskom fonde regionálneho rozvoja RDF aj v predmetných nariadeniach a ich ustanoveniach. Ale čo sa týka obsahu, k tomu naozaj nemáme nič sme spokojní. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Neviem, či Cornelia by chcela niečo ešte dodať. Áno? Áno, ďakujem veľmi pekne aj e, pánovi spravodajcovi. Naozaj nie je jednoduché rokovať e, e, takýchto veciach v čase, keď sa rokuje v základnom všeobecnom nariadení. Súhlasím s tým, že treba to zosúľadiť so všeobecným nariadením a rokovanie e, o druhom nariadení má dopady aj pre naše nariadenie. E, v otázke mestského e, rozvoje súhlasím s vašim prístupom a som však skeptická v otázke platformy. Už som viackrát hovorila, že nie som veľmi nadšená takouto platformou Ehm, neviem, či by sa mal tým zaoberať e, výbor regionov. Naozaj bude problém s financovaním, o tom hovorili aj predchádzajúci kolegovia, ale keď už to tak musí mať, potom stanovisko e, pravodajcov spočíva v tom, že mali by sme mať e, naozaj pridanú hodnotu. Naozaj v povecnej stránke musí to poskytnúť viac, aby sme získali podporu aj tých, ktorí majú skeptický postoj k tejto otázke a myslím si, že naozaj tam sa dá e, e, e, niečo robiť. Investičné priority, vždy tam budú nejaké problémy vo všeobecnosti. Tie body, ktoré boli pre nás dôležité v rámci diskusie, to sú nové aspekty, kultúra, kreatívna ekonomika, elektronická kultúra. Naozaj tu treba držať líniu flexibilita. Tu bezpodmienečne podporujem pána spravodajcu v tejto otázke. Naozaj musíme nejakým spôsobom šikovne postupovať a v otázke bývania myslím si, že historické budovy tam nepochybne patria. To podporujem. Energetická účinnosť mm, to je trošku iné. A Takisto v prípade chybajúcej energetickej e, e, účinnosti týchto budov e, dôsledky budú dosť e, silné. Takže keď nezasahne e, e počasie, myslím si, že máme dobrú šancu dosiahnuť ďalšie výsledky počas nasledujúceho kola rokovaní. Ďakujem. Neviem, či ešte niekto iný by sa chcel ujať slova, alebo či má niekto otázku. Lambert van Nistelrooy. Nech sa páči. Myslím si, že po včerajšej rozprave k napredovaniu prác na všeobecnom nariadení je jasné, že rozpráva o e RDF. musí okamžite nasledovať po tých rozhodnutiach, ktoré sa prijali. Jan už na to poukázal sú tu tematické ciele. Je jasné z rozpravy, kde sa nachádzame. Chceme mestskú mobilitu, tak ako ju vnímame, nie tú tvrdú infraštruktúru objekt, v objektívnej forme. Chceme nový prístup. Keď mobilita má zaujať taký, takú, takú veľkú časť z problémov súvisiacich CO2, tak je to čosi, čo naozaj priamo súvisí s emisiami CO2. Ak nechceme všetku infraštruktúru prepojiť s tematickým cieľom číslo 4, tak musíme tieto veľké ideály, o ktorých sme tu rozprávali, zaradiť do sedmičky. A možno v rokovaniach by aj komisia mohla nasledovať náš prístup, hoci pôvodne povedali, že to nebolo akceptované. Vôbec si vypočuli, čo hovorí parlament? To je teda otázne. Naozaj, pretože môžeme e, napájať energiou inteligentné mesta, smart cities. Počúvajte komisiu, o čom hovorí. Hovoria o mobilite, a o novom spôsobe organizovania inteligentných sietí a systémov v meste a k tomu by sme sa mali, k tomu by sme sa, tým by sme sa mali pridlžať. Sú tu úsilia, ktoré možno treba urobiť, aby sme objasnili naše stanoviska, ale inak je to všetko veľmi dôležité. A potom je tu bod o, o Jan, o mestách, o, o, o čom si ty hovoril možno, že potrebujeme kombináciu viacerých nástrojov a potom by sa členské štáty same rozhodli, ako ich využijú. Mali by mať slobodu výberu voľby, pretože v každej krajine je iná situácia. U nás napríklad v niektorých mestách už máme návrh e, dohody s Európskou komisiou o decentralizácii a niektoré e, štáty vôbec sa nepohnú tak ľahko týmto smerom, ako sme to urobili my. Možno usmernenia sú na jednej strane jedna vec a na druhej strane je tvrdý záväzný právny text, ako to aj povedal Jan. A teraz ešte k tej urbannej platforme. Páni moji, včera sme tu mali e, špecialistov na inteligentné e, siete, systémy a tak ďalej. A potom tu bol prehľad, čo robí mesto, čo robí región, kto je ochotný sa vydať touto cestou inteligentných systémov ex ante podmienky sme spomínali, ktorým smerom sa vydať. A potom zrazu 130 regiónov sa zapojí, zaregistruje v Sevii. Sevilla, tak kde je výskumné centrum, a ktoré riadi tieto procesy. Na čo by sme ešte mali nejakú ďalšiu urbánnu platformu? Veď tu to funguje takto, ako to už e, sa začalo. Na čo by sme vytvárali nové? orgány a futrovali ich peniazmi. My, čo už nejaký čas tu fungujeme v koheznej politike, vidíme, o čom to všetko je. Ľudia už vedia, ako na to. Už teraz mnoho programovaných myšlienok sa plní, uvádza do praxe. Nezačínajme odznova vytváraním nových platform, o ktorých si myslíme, že bude to v budúcnosti sa potom rozpínať a rozvíjať. Áno, keď raz niečo ustanovíme a založíme, potom už to bude expandovať a máme tu aj tak dosť veľa všelijakých orgánov a inštitúcií. Áno, myslím, že sme sa vydali správnym smerom. Ja mám pocit, že Jan ste e, veľmi efektívne konajúci vo svojich trialógoch, vo vašich trialógoch uplatňujete efektívne váš mandát, ktorý vám dal parlament. A myslím si, že tie zásadné sporné otázky vo všeobecnom nariadení sa dajú vyriešiť o mesiac, o dva. Oba tieto problémy by sa mali vyriešiť a mali by sme dospieť k spoločnému stanovisku. Jednoducho blahoželám. Ďakujeme. Neviem, či ešte niekto si želá sa vyjadriť. Ak nie, poprosím Petra Berkoviča. Počúvali ste Európsky parlament? Vystúpenie bez mikrofónu, žiaľ. Samozrejme, vždy počúvame Európsky parlament. Myslím si, že chcem zdôrazniť, že trialóg bol skutočne užitočným spôsobom, ako si vyjasniť mnohé sporné veci a dokonca nedorozumenia. Naozaj to potom eh, precizovalo a zjemnilo vytribilo myšlienky, ktoré navrhla komisia a to bolo užitočné. Myslím si, že delegovanie e, právomoci mestám, to delegovanie je v jadre návrhu komisie o urbánnych záležitostiach a v trialógu bolo skutočne prínosné, že sme boli e, v diskusiách schopní prispôsobiť sa trošku realite, konkrétne pochopiť, že väčšia flexibilita nie len v súvislosti s ITI a operačnými programmi, ale aj s tradičnými mechanizmami delegácií právomoci by bol žiaduci takýto prístup. Aj my, myslím si, že delegovanie právomoci by malo zostať otvorenou otázkou a treba ďalej ju riešiť. Parlament má v tomto našu plnú podporu v stanovisku, ktoré zaujal parlament. Ešte k urbánnej platforme bola to tiež užitočná prínosná diskusia i s radou bola prínosná, kde sme si vyjasnili, o čo ide pri platforme. Účelom platformy nie je duplikovať to, čo už existujúce inštitúcie, organizácie a mechanizmy robia. Máme dve nové veci v nariadení. Delegovaní ehm, právomoci mestám a ako spravodajca povedal, väčšie zaangažovanie miest v manažerských, manažmentských programoch. A tieto inovatívne pilotné mm, programy sú tu na to, aby sme sa z nich niečo poučili. Potrebujeme tu mechanizmus, ktorý nebude nejaký veľký, ale ktorý bude sieťovať a vytvárať e, kontaktné siete. A komisia je za to. Komisia je v má také stanovisko, že keď sa z týchto dvoch oblastí poučíme, inovatívne akcie a delegovanie, tieto by sa potom mali istým spôsobom rozšíriť do predmetných programov. V trialógu sme sa posunuli ďalej, podľa mňa sme sa niekam dostali a vyriešili sme niektoré e, obavy, ktoré aj tento výbor sformuloval. Teraz niečo k kreatívnym priemyselným odvetviam, do ktorých patrí kultúra. Komisia je za rozvoj tohto sektora, podobne ako iných sektorov. Jediná vec je, že sme obozretní voči signálom, e, ktoré súvisia s nariadením. Nariadenie je totiž dôležitý dokument pre ľudí, ktorí pripravujú programy. A prepojenie tu máme so inteligentnou špecializáciou. V jadre nových prístupov k inovácii a podpore podnikania a dokonca aj výskumu je niečo, čo musí byť pevne prepojené so špecificitou regiónu. A každý individuálny región si musí zvoliť po náležitej analýze, aké sú špecifika toho regiónu. A poučili sme sa z predchádzajúcich období, že nemáme hovoriť, že tvorivé priemyselné odvetvia sú dobré pre všetkého, biotechnológie sú dobré pre všetkého, nano, pre všetkých nanotechnológie sú tu pre všetkých. Nie, nie je to celkom tak. Mali by sme iba podporovať tieto veci efektívnym spôsobom a ak región si rozanalizuje svoje špecifika a rozhodne sa pre niektoré z nich, tak to má byť. Myslím si, že sme veľmi obozretní teraz, keď zavádzame uvádzame menovite nejaké špecifické sektory do nariadenia. Nie je to preto, že by sme neverili, že kultúra presakuje do mnohých oblastí. Samozrejme má e, svoj zástoj pri tvorbe pracovných miest a podobne, ale myslíme si aj, že to by malo byť výsledkom diskusie v regiónoch od e, občanov smerom nahor a nie opačne. A posledná vec k transferom trvalodržateľnej mestskej mobility. Práve tu by sme mali, mali zachádzať do detajlov, v nariadení o RDF a treba si tu vyjasniť veci medzi troma inštitúciami, ktoré sú zapojené do rokovaní. Takže aby som odpovedal na otázku predsedničky, trialog bol skutočne prínosom, lepšie sme sa pochopili a inštitúcie sa navzájom počúvali. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, Jan, či chcete na konci komentovať? Áno. Ďakujem za všetky tieto pripomienky Naozaj nie sú to nejaké veľké e, spory, ale niektoré predsa len odzneli aj vo vašich pripomienkach. Najprv e, táto platforma, mestská urbánna platforma. E, podľa mandátu sme mali byť proti. A Lambert, naozaj nepotrebujeme mať nejaké nové orgány, úrady, niečo, čo bude opakovať minulosť. Nepotrebujeme niečo, čo na nešťastie povedal e, predstaviteľ komisie. Nepotrebujeme mať nejaký politický orgán, citujem to, to spôsobilo e, značné nedorozumenie. Ale potom, čo komisia vysvetlila, že ide o aktivitu, ktorá by mala overiť, či e, nejaká akcia, aktivita funguje alebo nie, a to sa bude uhrazať z technickej pomoci. Prečo z technickej pomoci? Pretože ide o technickú aktivitu určenú na to, aby sa overila funkčnosť aktivity, najmä v prípade 5 a inovačných postupov. Iba e, e, pre inovačné postupy nepôjde on orgán, nový orgán, ktorý bude e, fungovať väčšine ide o technickú pomoc, výmenu skúseností. Pokiaľ ide o prioritné investície, samozrejme budeme braniť naše stanovisko v rámci diskusí. A je pravda, že keď si pozeráme všetky investičné priority a keď sa to snažíme robiť všeobecne a nespomínať jednotlivé sektory, to by bolo v poriadku, ale v investičných prioritách sektory sú spomenuté. A moje skúsenosti hovoria, že ako naredenie nespomenie niečo, to ako keby neexistovalo. To sa potom nesmie robiť. To znamená, že musíme byť opatrní a niektoré prvky treba zapracovať dokonca aj do právne záväzného textu. Povedať inter alia, okrem iného a rada, na, rada to vidí nerada. Ale niektoré veci treba mm, spomenúť explicitne a parlament e, bude e, trvať na svojom stanovisku. Ale e, všeobecný prístup to nemení a celková, celková vzdušia v trialogu je veľmi priaznevé. Ďakujem pekne. Nemusíme nič rozhodovať, takže bod programu 12. Viktor Boštinar, správa o koheznom fonde. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Milí kolegovia, ani nemám e, čo tu v podstate povedať. Mali sme iba trialog, ako dobre viete. A tento trialog prebiehol pomerne dobre. Sústredím sa na niektoré kľúčové veci, o ktorých sa diskutovala na prvom stretnutí a ne, na, ne, o, o niektorých, e, na niektorých sa dohodlo. Článok 2. Európsky parlament eh, predložil pozmeňujúci návrh, aby v článku 2 bol odkaz aj na mechanizm eh, spájania Európy, pretože z kohezného fondu sa presunú prostriedky do SF. Rada a komisia boli proti, ale z rôznych dôvodov. Rada povedala, že v rade chýba eh, zhoda a že nemá na to mandát. Je nám však presne známe, že v rade je stále odpor voči CF a to je veľmi znepokojujúce aj pre komisiu a parlament. Po druhé, komisia tvrdí, že takéto odkazy nie sú potrebné. A e, komisii som e, povedal, parlament e, bol dostatočne múdry a prúzný, pracoval stran, snažil sa o kompromis, ktorý umožní E e CF za predpokladu splnenia určitých podmienok a e, reagujeme tým na určité výhrady regionov a členských štátov. A jedine, v čom apelujem na radu a komisiu, pokiaľ kohezný fond by mal akceptovať transfer nejakých prostriedkov, je jasné, že bude nejaký odkaz na CF, nariadenie kohezného fonde, to je isté, to zodpoveda nášmu mandátu. Domnievam sa, že komisia s tým bude súhlasiť, čo je ešte dôležité. Pokiaľ rovnaké pravidlo bude vo všeobecnom nariadení, aj e, e, v mechanizme spájania Európy, v tomto nariadení. E, toto je najsilnejší e, argument a najväčšia právna istota o tom, že CF sa stane realitou. Ja som opatrne e, optimistický vo vzťahu k novému írskému predsedníctvu Domnievam sa, že eh, mohli by sme toto dosiahnuť na základe tohto kompromisu. Musím povedať, že parlament je viac pokročilý, eh, eh, flexibilnejší a sme pripravení poskytnúť realizovateľné riešenia určitým pochybným v určitých otvorených otázkach. Ustanovenia, ktoré vylučujú isté aktivity pokryté ITS, máme rovnaké pozmenie návrhy ako radu. To znamená, že e, e, generácia bude e, spadať okrem výkonov na 20 MW. To je stanovisko aj komisie, a rady, to je dobré. Máme však určité problémy. Neskôr to uvidíme, keď hovoríme o investičných prioritách Európskeho parlamentu v článku 3 Napokon, pokiaľ ide e, energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v, v, e, e, pri bývaní, máme rovnaký pozmeňujúci návrh ako rada, takže to sa ponechalo. Členok, 3. Investičné priority. Nasledovné kľúčové priority. Rada navrhne, e, e, e, i keď s inou formuláciou, to, že malé a stredné podniky by mali byť primárnymi beneficientmi e, e, v otázke energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, nie však e, jedinými takými príjemcami. Myslím si, že to je riešenie, ktoré pokrýva potreby malých a stredných podnikov a ostatných účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov v sektore bývania, to je v poriadku. A máme rovnaké pozmeňujúce návrhy, máme podobný pozmeňujúce návrh pre sektor vody a rada to vníma ako e, restriktívny e, návrh. Napokon to preformulujeme, aby sme e, rozptýlili obavy parlamentu a rady. Myslím si, že aj rada, aj parlament nám budú napomocní pri hľadaní kompromisu. Skutočný problém už som o tom predtým hovoril. Súvisí s tým, že aj rada, aj komisie sú proti pozmenujúcemu návrhu parlamentu, kde máme investičnú prioritu e, podporujúcu účin e, kúrenie, e, kogeneráciu a rada je proti tomu nie, že má vecné argumenty, ale domnieva sa, že táto priorita by mohla uzavrieť dvere pred ostatnými investičnými prioritami, ktoré sa tu nespomínajú. Rozhodli sme sa, že vrátime e, túto otázku na stôl e, na rokovací stôl. Odvtedy som e, neformálne rokoval so všetkými tieňovými spravodajcami a všetci bez váhania podporili že podporu nášho mandátu z minulého leta. A teraz iba ostáva dúfať, že počas nasledujúceho trialogu vzhľadom na význam tejto témy, totiž pre všetky kohezné členské štáty je očividné, že keď budeme e, presadzovať vysoko efektívne e, e, systémy kúrenia a kogenerácie, pomôžeme členským štátom, obciam, pri riešení problémov klimatických zmien, pri eh, energetických úsporách, pri eh, eh, zdokonalení kombinácií jednotlivých zdrojov energii a pri zabezpečení dlhodobo udržateľného mestského rozvoja, čo je dôležité. A dúfam, že v konečnom dôsledku k tomu dôjde. 18. januára počas diskusí v Rade na túto tému. Niektoré členské štáty, štáty potvrdili svoju podporu tomuto návrhu parlamentu a dúfam, že tento signál eh, si vypočujú v komisii aj v rade. Bol som totiž trocha mm, sklamaný, pretože rada eh, eh, vyjadrila nesúhlas bez toho, aby diskutovala e, o samotnej téme a to ma trošku zmiatlo. A ešte ďalší dôležitý prvok. A to je náš hlavný záver. Spolu s Radou a komisiou sme sa rozhodli, že všetky ustanovenia, ktoré e, sa týkajú e, e, e ďalkového kúrenia, e, e, E, energetických skôr pre bývanie e, obsahnutý e, v nariadení VRDF sa narformulujú rovnakým spôsobom, aby nevznikli akékoľvek možnosti nerovnakého výkladu, čiže rovnaké ustanovenia v jednom aj v druhom spise. To sú najdôležitejšie prvky a napokon záverečná poznámka. Tu inšpirovala tá skutočnosť, že pravdepodobne nasledujúci e, trialog sa tomu bude venovať. To sú spoločné ukazovatele, spoločné indikátory. O tom pred chvíľou hovoril kolega Jan. Je dôležité, aby sme e, spolu s komisiou e, o tom rozhodli čím skôr, pretože to bude mať vplyv jednak na prvý, kohezn- na prvý kohezný fond a na RDF. A minule sme hovorili o tom, že máme dve možnosti delegované akty a vykonovajúce akty. A dúfam, že parlament bude brániť predstavu o tom, aby sme mali vykonovacie akty, čo je e, flexibilnejšie e, riešenie pre komisiu, prípadne aby sa rozhodlo, čo je lepšie delegované alebo vykonovacie e, akty, aby sme mohli pokročiť ďalej a dosiahnuť kompromis s radou Rada je stále rozčesnutá, pretože mnohé členské štáty e, e, sú proti tomu, aby e, komisia mala možnosť prijímať príliš veľa delegovaných aktov. To si musíme vysvetliť. A napokon, čo ďalej? Ďalší trilog bude 27. februára. Navrhovali sme iný trialog počas nasledujúceho zasadnutia v Štrasburgu to nebolo priateľné, pretože komisia a rada majú iné povinnosti. Som však stále presvedčený, že do konca marca e, vzhľadom na to, že naozaj nie sú tu skutočné spory, rozpory ohľadom jednotlivých tém, dúfam, že do konca e, marca naredenie o koheznom fonde bude finalizované, pripravené a A samozrejme, e, e, na všetkom sa dohodneme. Ďakujem veľmi pekne, Viktor. Kornelia, chceš sa viedriť? Alebo máme tu iba tieňových? V prvom rade ďakujem veľmi pekne za e, túto prezentáciu. Je jasné, že podporujeme spravodajcu v otázke Connecting Europe, spojenie Európy naozaj toto stanovisko parlamentu, e, e, e, za to sa muselo veľmi ťažko bojovať. Naozaj treba hľadať kompromis, súhlasím, ale musíme zostať pri základných princípoch. To považujem za dôležité. Ďalšia poznámka, to je celková otázka energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Musíme dávať na to veľký pozor. V rôznych fondoch nemáme rovnaký postoj voči tejto téme, nemali by sme ísť späť. Musíme e, vo všetkých fondoch mať e, e, to jasne vymedzené, nesmieme ustúpiť z tej pozície, ktorú sme vybojovali. Je to naozaj kľúčové, aby účinná energie E, e, obnoviteľné zdroje energii e, sa presadili. O tom treba opätovne diskutovať, aby sme mali dobrý koniec. A, a treba zohľadniť ešte úlohu. Samozrejme, treba vyzvihnúť úlohu malých a stredných podnikov a z toho nesmieme ustúpiť. Myslím si, že E, tu sa všetko jasne povedalo, súhlasím s, s spravodajcom Anno Lambert. Just, just shortly, congratulations with, with, with the progress. The reflection... Blahoželám k tomuto pokroku. Kohezný fond a tento cieľ, ktorý parlament predložil, generácia v oblasti e, bývania, Myslím si, že to je obrovský príspevok k tomu, čo komisia sformulovala v cieľoch EÚ do roku 2020 a niekedy the, the remark from you should not get more flexibility, etc., etc. But if you see what happens here in, in the portfolio... A v tomto portfóliu uh, pána Ettingera je obsiahnuté aj to, čo robíme my a na čo sa sústreďujeme. Myslím si, že by sme možno mali o tom viac hovoriť. Dobre, človek rokuje, to je v poriadku, ale ešte aj komunikovať smerom navonok. Parlament by mal viac ako predtým e, pertraktovať kohezný fond v rámci architektúry Európy do roku 2020 integrovaným prístupom. Možno to aj robí parlament istým spôsobom a Niekedy hľadáme manevrovací priestor v rámci ERDF alebo iných e, možností, iných problematik. To myslím si, že on ukazuje, aký sme oddaní veci. A trialógy postupne smerujú k svojmu cieľu. Je to platforma na komunikáciu aj o tejto veci a podľa mňa je to silné posolstvo parlamentu. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúca. Predtým, než dám slovo Petrovi Berkovicovi z komisie. Poprosím vás, e, Peter, mohli by ste zopakovať vaše argumenty, ktoré ste použili v predchádzajúcom vstupe k všeobecnému nariadeniu o ERDF a k trialógu, ale teraz by ste sa vyjadrili k aký o vode, lebo máme tu problém, že k aký voda pridávame ďalšie veci. A stanovisko komisie bolo, že by sme mali chápať túto vec e, staticky, ale my chápeme dynamicky to, čo, to, to, čo je aký. A isté typy investícií by ste nám mohli objasniť a zopakovať ešte raz, bolo by to prínosné. Áno, ďakujem. E, na začiatku by som povedal, že zdieľam posúdenie trialogu tak, ako to predniesol spravodajca. Formulovanie veci v oblasti odpadov a vôd, to bude niečo, čomu sa teraz budem venovať. Komisia možno aj mala úmysel nezapojiť až tak veľmi parlament do, do koncipovania. Európska legislatíva aj v oblasti odpadov, aj vody. A čo sa týka smernice o vode, tam ide hlavne o e, riadenie povodí. Tam samozrejme všade majú miesto investície. Komisia nemá s tým problém, ak európske e, členské štáty splnili väčšinu požiadaviek, chce sa len pohnúť o krok ďalej. Ale komisia by e, nebola veľmi spokojná, ak by sa vytvorila paralelná cesta, ktorá by nebola súčasťou legislatívneho rámca, ktorý už existuje. Komisia by chcela mať investície e, v sektore vody, ale toto je nežiaduce. My by sme to chceli mať v manažmente povodí. Myslím si, že to je nekompatibilné s aký, ak to takto umiestnime. Myslím si, že treba to skoncipovať na novo. Základný právny rámec je legislatíva komunity, aký, a ak investície, ktoré presahujú minimálne požiadavky, a členské štáty si ich mienia, teda mieni to investície realizovať, tak nech je to takto. Teraz ešte k otázke eh, Facility Connecting Europe, no, CEF. Myslím si, že ešte tu nejde o obsah. Sme vo fáze formulovania, koncipovania návrhu, sme viac menej eh, dohodnutí a naozaj to bude mať vplyv na kohezný fond. My máme názor, že toto sa právne upravilo v CPR, a nie je tu žiadny problém s obsahom, je to len otázka, ako naformulovať, aké bude znenie, formulovanie. Ako sme už povedali, v predchádzajúcich prípadoch otváranie kohezného fondu aj pre energetickú efektívnosť v oblasti bývania nie je vhodné. Podľa nás by to iba nabalilo výdavky, ktoré už sú teraz pod RDEF, ale ako spolu zákonodárca máme, mož, zaujímame silné stanovisko v tejto veci. Sme si istí. Teraz ku kogenerácii spoluvytvárania elektrickej energie a ústrednému kúreniu a distribúcii teplej vody. A to, to vyriešime v kontexte trialogu. Ďakujem. Ďakujem vám za tento vstup. Viktor, ešte máte niečo vy? E, vyzeráte spokojný. Vyzeráš spokojný, ale možno poznámka z tvojej strany. Nemám až toľko čo povedať ale som povzbudený vypovedou, ktorá zaznela od pána Berkovica. Naozaj tu je to správne miesto, aby som osobne povedal Petrovi, Pítrovi a DG Regio a poďakoval im za konštruktívnu prácu, prostredníctvom ktorej sme dosiahli konštruktívne kompromisy tam, kde to bolo potrebné. Moja, môj záver znie, nič nie je dohodnuté, kým sa nedohodne úplne všetko až do posledného detailu. A potreba kompromisov by mala byť e, jasná každému. Je to tu na stole. Všetci traja aktéry by mali vedieť, že príde ku kompromisu. A k týmto strategickým témam Európsky parlament a komisia zdieľajú tie isté záujmy, možno nie tú istú víziu, ale záujmy, hej. A som si istý, že to zvládneme. A využijem túto príležitosť aj na poďakovanie všetkým tieňovým spravodajcom. Naozaj na mňa zapôsobila pozoruhodná atmosféra spolupráce. A spoločná, neopovažím sa povedať vízia, poviem, že spoločný prístup k tomu, ako by kohezný fond mal byť spravovaný, ako by z neho mali čerpať regióny a členské štáty, v ďalšom programovacom období. A teraz posledná poznámka, ktorú povedal Peter. To som, teraz som ešte väčším optimistom keď som to počul a ďakujem aj Lambertovi za myšlienku o tom, že treba lepšie propagovať to, čo robíme. My tu predsa robíme zásadné veci pre stratégiu do roku 2020. Treba o tom viac hovoriť. Ďakujem, Viktor. Hovorí sa, že by sa nemal chváliť deň, kým zapadne slnko, doslova z angličtiny, ale sme spokojní s tým, čo robí komisia. Takže keď ju trošku popchneme, to bude len dobre, pravda. Myslím si, že môžem uzavrieť tento bod. Slovo má Rika Maner a budeme teraz hovoriť o ďalšom bode podpora cieľa Európska územná spolupráca s e- RDF. Pani predsedníčka, regionálna spolupráca v rámci Európy bola predmetom rokovaní, ktoré boli ukončené ešte počas cyperského predsedníctva. Máme tu tri oddelené rokovania, ktoré prebiehali a ak a prebiehajú a ak si e, želáme na jar čo najrychlejšie a najefektívnejšie postúpiť vpred, aby sme dospeli k všeobecnému nariadeniu, tak potom ten časový harmonogram si uvedome, že je už veľmi krátky a očakávame to, že ten všeobec, to všeobecné nariadenie by malo byť pripravené v marci, preto je potrebné ho mať dispozícii, aby sme mohli zabezpečiť územnú spoluprácu, aby e, sme zabezpečili ešte ďalší časový priestor, takže máme tu e, rokovania, jedno stanovené stretnutie. E, tým z Európskeho parlamentu je pripravený pokročiť vpred a prerokovávať e, čo najrychlejšie tieto zvyšné otázky. Pokiaľ ide o technickú stránku, môžeme povedať, že to ďalšie zasadnutie v pondelok, pardon, teda minulý pondelok sme už obdržali články 5, 6, 17, 18. To sú články, ku ktorým musíme vyjadriť svoj názor, dohodnúť sa na nich a musíme prediskutovať obsah týchto článok na parlamentných výboroch čo najrýchlejšie. Takže budeme ešte opätovne o tom diskutovať v pondelok s našim vyjednávacím tímom a e, budeme sa vrácať k tomuto obsahu až doteraz. Na základe toho, čo bolo prediskutované, môžeme povedať následovné. Pred Vianocami počas cyperského predsedníctva sme sa venovali článku 2 o, o cieľoch spolupráce, územnej spolupráce, potom sme sa venovali článku 7, ktorý sa týka obsahu programu, potom sme prerokovali článok 8 ohľadom spoločného akčného plánu, ďalej sme sa venovali článku 11 ohľadom výberu aktérov a článku 12, pokiaľ ide o užívateľov pomoci alebo podpory. K týmto článkom, ktoré som spomenula, môžeme povedať, že tu nie sú nejaké veľké rozpory medzi nami a radou. Podarilo sa nám dospieť ku konsenzusu a mohli sme si ponechať alebo skonkretizovať ten mandát, ktorý nám bol poskytnutý, ale rada musí teraz zareagovať na tieto články, pretože tu máme ešte štyri dokumenty, ktoré sa očakávajú a v ktorých sa rada bude vyjadrovať k týmto piatim článkom takým spôsobom, aby sme mohli naozaj potvrdiť ten dojem, ktorý sme úsne mali alebo ktorý sme úsne obdržali počas rokovaní s radou. Takže je potrebné naozaj pracovať na tom, aby sme uzavreli a odstranili tie nedostatky v rámci územnej spolupráci. My sme si poznamenali takisto aj na rade, že tieto tu ešte pretrvávajú, k niektorým špecifickým článkom, ktoré tu zostávajú. Môžem povedať, že toto všetko je úzko prepojené s e, všeobecným nariadením o ERS. EFD. K týmto mm, otázkam sme sa snažili zabezpečiť to, aby ten výsledok rokovaní bol alebo opieral sa o kompromisné návrhy, ktoré boli dosiahnuté aj v ďalších oblastiach. Teraz čakáme, či obdržíme pozitívne výsledky v tých ďalších sektoroch. Komisia, teda náš parlamentný výbor zdôraznil niektoré programy a pokiaľ ide o správcov týchto programov, zdá sa, že obdržíme dostatočné alebo uspokojivé znenie tohto textu, tak pre parlament, ako aj pre rádu. Pokiaľ ide o článok 2, o tom sme veľmi dlho diskutovali, o definícii interakta, čiže tej medzi aktivity. Tu je potrebné ešte stanoviť alebo lepšie upresniť túto definíciu, pokiaľ ide o interakciu. Rada zdá sa, že by prijala stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o otázku definície tejto interakcie a Chcel by som, chcel by som povedať, že teda rokovania sa celkom dobre odohrali, ale pokiaľ ide ešte stále, sme neboli konfrontovaní s prekažkami, ktoré tu môžu vyvstať, takže je potrebné sa teraz zamerať na tú tematickú časť, ktorá sa týka investícií, a samozrejme, že tieto diskusie sú úzko spojené s tým, čo už bolo povedané ohľadom všeobecného nariadenia. Nemám už nič ďalšie, čo by som dodala v tomto štádiu veci, ale by eh, som vám viacej poreformovala o tých nových článkoch, ktorých budeme rokovať budúci týždeň. Ďakujem pekne, Marie Tere. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o tie rokovania, chcela som naozaj poďakovať Rika Manér za to prostredie, za to ovzdušie, v rámci ktorého sme e, tieto rokovania realizovali. Samozrejme, veľa otázok ešte zostáva na vyriešenie. Čakáme e, ukončenie týchto rokovaní. E, závisí to od toho, ako, akým smerom sa vyberí rokovania o všeobecnom nariadení o ERDF. Samozrejme, že tu musí byť územná spolupráca, ktorá by mala byť skoordinovaná aj s ďalšími fondami. To je zrejme. Chcela by som hlavne vypichnúť špecifickosť a komplexnosť otázky územnej spolupráce, pretože musíme to adaptovať a zjednodušiť na e, súčasné podmienky, aby to um-, umožnilo veľké úspory a takisto, aby aj územia mohli byť konkurenciaschopné. Chcem vám povedať, že tu máme jeden prvok, ktorý je veľmi dôležitý a to je zrejme, že ide o rokovanie o viacročnom finančnom rámci, ktoré sú dôležité. Dnes ráno sme mali zasadnutie e, tak, e, cezhraničnej pracovnej skupiny a Chcela by som vyzvať všetkých prítomných europoslancov na nebezpečenstvo, pretože škrty, ktoré už e, začíname o nich počúvať, ktoré sa týkajú rozvoja a takisto územnej spolupráce, tak e, máme pred sebou dosť veľké nebezpečenstvo, že budeme obeťami týchto rokovaní je potrebné, aby sme si uvedomili, že musíme sa zmobilizovať, e, aj pokiaľ ide o koheznú politiku a obzvlášť pokiaľ ide o územnú spoluprácu, aby sme mohli brániť rozpočet ktorý, myslím si, že už v tom poslednom návrhu bol znížený o 25 zo strany Hermana van Rompuya a musíme upozorniť všetkých europoslancov, všetky členské štáty na to a šíriť teda informácie o tomto, že územná spolupráca naozaj má veľkú pridanú hodnotu tak v európskej politike, ako aj v koheznej politike a upozorniť na to, že ako je veľmi dôležité mať tento obraz Európskej únie pred občanmi, pretože toto to je naozaj konkrétna hodnota. Dnes ráno sme obdržali Alena Lamasura, ktorý je predsedom výboru pre rozpočet a ktorý nám poskytol informácie, ktoré sú veľmi znepokojivé, pokiaľ ide o otázku rozpočtu. Ďakujem. François Alfonsi. François Alfonsi. Eh, nič viacej nemôžem k tomu dodať, eh, čo povedala Marie Teres. Myslím si, že tie rokovania naozaj pokročili dosť vpred, aj keď niekedy je to veľmi zdlhavé, ale takto to funguje. Je potrebné určite urýchliť eh, rytmus týchto rokovaní, aby sme to dodržali časový harmonogram. A je pravda, že máme tu harmonogram, ktorý sa týka, alebo rokovania, ktoré sa týkajú ďalších vecí, napríklad všeobecného finančných výhľadok a všeobec, viacročného finančného rámca. Je to veľmi znepokojivé, tie informácie, ktoré prichádzajú každá vláda, každý členský štát v rámci e, tej e, procedúry jednomyselnosti e, tu stanovuje červenú líniu. Nemôžete sa tohto dotknúť, lebo ináč nezískate môj hlas. Takže som zvedavý, ako môžeme získať to, aby Európsky parlament zabezpečil územnú spoluprácu, ktorá je hlavnou politikou s najväčšou pridanou hodnotou, aby tu dala tú červenú líniu, pretože inak budeme mať síce veľmi pekné programy, veľmi pekné nariadenie, veľmi pekné ciele, ale žiadne finančné prostriedky na to, aby sme ich implementovali. Ďakujem. Thank you, uh, Jens Nilsson. Ďakujem, slovo má Jens Nilsson. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja vám môžem uh, síce uh, cítiť optimizmus uh, zo správy Ricky Manner, avšak mám na ňu veľmi dôležitú otázku a to, pokiaľ ide o makroregióny a e, makroregionálnu stratégiu, máme ich e, v Európe. E, včera sme sa venovali správe, ak, si, ak sa teda nemýlim, práve k tej, tejto otázke, kde naozaj sme zaznamenali veľké škrty. Takže regionálne programy musia byť integrované, musia prispieť realizácii tejto makroregionálnej e, stratégie. Čiže to prepenie na makroregionálnu stratégiu, to je niečo, čo e, ma naozaj veľmi zaujíma. Mohli by ste mi k tomu dať nejaké bližšie informácie? Jan Olbrich, nech sa páči. Chcel som dodať len to, že počas stretnutia dnes do poludnia bol zástupca Európskej komisie a ten povedal, že by bolo zaujímavé, keby sme mali viac peniazy do makroregionálnej stratégie a ja by som využil túto príležitosť, keď hovoríme o cezhraničných záležitostiach, pokiaľ ja viem, nie sú žiadne peniaze pre makroregionálne záležitosti. Podľa švedského návrhu je možnosť využiť Interreg B, ten prvok pre podporu organizačnej štruktúry. Takže keď hovoríme o cezhraničných záležitostiach, buď tam zaradíme makroregionálnu vec a to potom úplne zmení vec, alebo budeme sa držať vytýčenej línie, že makroregionálna záležitosť je pridanou hodnotou ku kooperácii, ale potom nebudú žiadne finančné prostriedky pridelené tejto veci. Ja sa prikláňam k stanovisku komisie, pretože ak nie, tak toto nariadenie bude v ťažkej situácie, pretože ak niekto výjme makroregionálne veci, tak ako to spomenula Marie Teres, tak to bude, tak nič nezostane, nebude nič na cezhraničnú spoluprácu. Ďakujeme, slovo má Lambert. Lambert van Nistelrooy, hovorí pani predsedajúca. Veľmi pekne ďakujem k tomu bodu, čo tu vzniesla Rika. Rika, môžeš ma prosím počúvať? Rika? Ďakujem. Ty si hovorila o rozpočte. A myslím si, že v našom mandáte, sme včera, o našom mandáte sme hovorili včera s írským predsedníctvom, the, the že chcú rešpektovať stanovisko parlamentu, tak ako je sformulované. A ja si myslím, že v tejto veci sme sformulovali 5%. 5% rozpočtu. A nemali by sme sa pohnúť od tejto sumy. Vôbec by sme sa nemali pre makro. Jednoducho sa musíme držať svojho, čo sme povedali. Inak sa s cezhraničnou spoluprácou nepohneme tým správnym smerom. Potrebujeme ju odfinancovať. A ešte stále je stanovisko, kde sa dá veľa získať. A ako sme včera hovorili, keď sme hovorili o inteligentných špecializáciách, Európa môže veľmi rýchlo dosiahnuť veľa účinkov iba lepšou spoluprácou. Mali sme programy, regióny severu a všelijaké možné ďalšie typy podobné programy, ktoré mali veľký dopad, efekt a mnoho ľudí povedalo, nepotrebujeme nové inštitúcie, potrebujeme len zlepšiť zlepšiť spoluprácu a sústrediť sa na tie najlepšie veci, ktoré fungujú, vytvoriť klastre, ktoré sa osvedčili. O tomto je teritoriálna spolupráca, to je moje, moja prvá vec. Takže držme sa 5%, neustupujme. A to, čo povedal Jens, to je tiež dôležité, keď chceme si udržať vedúcu rolu v spolupráci vo väčšej oblasti, v makroregionálnej oblasti, napríklad v stratégiách, ktoré sa týkajú makroregiónov, tak musí nás viesť prístup, že regióny majú slovo. Oni sú iniciatívne. Začne sa od regiónov z dola nahor, nie naopak. Niekedy máme pocit, že iniciatíva makroregiónov, napríklad makroregión Baltského mora, E, tie nevzýšli z regionálnej spolupráce, ale z potrieb životného prostredia alebo z niečoho podobného. Nie, to nie je správne. Podľa mňa treba udržať integrovaný prístup, využiť e, nástroje iných nariadení a e, musíme mať tých 5%. Nevzdávajme sa ich. Ja vám poviem, čo sa stane. O 15 rokov budeme mať 15 makroregionálnych území, ktorých budú krajiny spolupracovať a odpoveď je, bude, už nebudeme potrebovať regionálnu politiku, lebo sme si vytvorili tieto väčšie klastre, tieto makroregióny. Na čo nám je pojem regiónu, keď máme európsky nástroj? aby pom- napríklad aj mesta, keď sa začne teraz pomáhať, tak potom úplne zmizne tá regi- regionálna dimenzia. Mnohí ľudia v Holandsku si kladú túto otázku. Vytvárame skrátka nové entity. A teraz ideme prispievať makroregiónom? Je to veľmi, veľmi zlý vývoj, ak sa vydáme týmto smerom. Držme sa tých 5%, bojujme za ne a budeme mať základ pre subsidiaritu, integráciu a spoluprácu v Európe. A toto je to, čo je regionálnym rozmerom, regionálnou dimenziou. Ďakujem. Nevidím žiadne iné ruky, ktoré by sa dvíhali. Preto má slovo komisia. Ďakujem za slovo. Predovšetkým by som rád poďakoval spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla vo výbore. Nariadenie k ETC je veľmi spletité a technické, odborné. Potrebujeme dobre nastaviť všetky detaily, lebo aj malá zmena môže mať veľké konsekvencie v programe. Vidíme tu dve výzvy, ktoré sa, ku ktorým sa blížime. Spravodajkyňa ich obe spomenula. Musíme E, zabezpečiť harmonizáciu s predchádzajúcimi právnymi e, normami a potom musíme rešpektovať spoluprácu s externými inštrumentmi. A to znova bola komplikovaná diskusia v rade. A predpokladáme, že to bude ďalej komplikované. Ale musíme to dobre nastaviť. Tam, kde sú iné e, inštrumenty, napríklad ENA, alebo aj IPER, alebo programy CBC, Ale teraz sa chcem vyjadriť k makroregionálnym stratégiám. Chcem vyjasniť stanovisko komisie. Nemali by byť nové financie na makroregionálne stratégie. Makroregióny sú nástrojom na spoluprácu na dobrovoľnej báze, kde členské štáty a regióny sa stretnú, lebo nejakú konkrétnu vec treba riešiť. A to je veľmi podľa nás dôležité, že existujúce nástroje na, v, v tých hlavných programoch treba mobilizovať, samozrejme v súvislosti s makroregiónmi, ale vždy iba v súvislosti so špecifickou situáciou v členských štátoch a regiónoch. Takže aby sme podporili makroregionálne programy, prepačte, ospravedlňujem sa rečník, makroregionálne stratégie, potrebujeme silnú kohéziu, a myslím si, že výbor sa vyjadril podobne ako ja, že najlepší spôsob, akým zabezpečiť silnú makroregionálnu stratégiu, je mať dostatočné zdroje v politikách kohézie, vrátane ETC, teda Európskej územnej spolupráce. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Rika, chcete sa vyjadriť? Chceš sa vyjadriť? Ďakujem všetkým, ktorí prispeli konštruktívne k vypracovaniu tejto správy. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí veľa urobili preto, aby tieto rokovania pokročili vpred. Ďakujem pekne výkonnému e, výboru. Veľmi dobre sme spolupracovali na tomto nariadení o európskej územnej spolupráci, aj pokiaľ ide o rozpočtový rámec. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Parlament a náš výbor pri hlasovaní sme žiadali 7 z rozpočtu na financovanie tohto programu. Ja s tým súhlasím, ja som trvám na tomto stanovisku, mali by sme na tom trvať a je potrebné, aby ostatní spravodajcovia pod porili tento názor aj chceme naozaj veľmi silný finančný rámec pre územnú spoluprácu a môžeme sa podpísať pod všetky tieto dôvody, ktoré tu boli spomenuté, ktoré tu boli ozrejmené. Pokiaľ ide o koheznú politiku, ak e, prídeme o tieto financie, tak môže sa stať, že územná spolupráca bude tým trpieť, a to doznačne ale eh, v záujme Európskeho parlamentu je naozaj, aby sme bránili, aby sme tieto veci, aby sme mali jednotný front, pretože územná spolupráca má veľkú pridanú hodnotu na európskej úrovni. Pokiaľ ide o makroregióny, v článku 7 v obsahu toho spoločného eh, programu sme sa venovali otázke makroregiónov a vidím, to tu a myslím si, že výbor aj hlasoval v tomto zmysle, že makroregióny a makroregionálna stratégia by nemali obdržať špecifickú im pridelenú sumu, pretože ide o súčasť územnej spolupráce, takže ja absolútne súhlasím s tým, čo bolo povedané zo strany Európskej komisie k tejto otázke. V tomto štádiu veci vypracovanie článku 7, ktorý bol predmetom e, kompromisu s radou, je e, dobrý. Žiadame, aby sme rozvíjali tieto makroregióny ako oblasti spolupráce, ale nebudeme určite meniť tie finančné čiastky im prideľované. Takže špecificky žiadna finančná suma nepôjde makroregiónom. E, priamo ďakujem pekne za všetko a budeme o tom diskutovať počas nasledujúceho zasadnutia nášho výboru. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod 14. Nie sú asi žiadne novinky, ale pán Zeller, povedzte nám prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A teraz späť do Nemčiny. potom, ako sa nám nepodarilo s cyperským e, predsedníctvom e, pokročiť ďalej, radenie o EZUS. Obnovili sme kontakty s írským predsedníctvom a teraz už e, je tu iný Vánok. Pán minister hovoril, že aj do konca februáru sa bude snažiť dosiahnuť dohodu v rade ohľadom tohto naredenia EZUS Včera som mal možnosť porozprávať sa s ním vo výbore, s ním a s jeho spolupracovníkmi. Takisto aj rada na pracovnej e, úrovni sa zapodovala týmto nariadeniam EZUS. Neformálne dostali sme určité informácie. Diskusie, e, tak ako sme predpokladali, sa sústredujú najmä Mm, bod e, fikcie e, e, povolenia. Niektorí hovoria, že 6-mesečné obdobie je príliš veľa, niektorí, že príliš málo. Myslím si, že 6-mesečné obdobie by malo byť postačujúce, aby príslušné orgány, povolujúce orgány by sa vedeli zorientovať a netreba to nejako umelo predlžovať. Takisto aj otázky pohraničných e, e, regionov. E, je veľký záujem o rast tejto spolupráce s tým, aby boli vytvorené možnosti pre takéto pohraničné regióny a dúfam, že bude možné do budúcnosti zorganizovať takúto spoluprácu. Takže fikcie povolenia to je jedna bod. A druhá vec, to sú vyjadrenia členov e, rady. E, sú veľmi tiché a je tu e, určité podozrenie, že v prípade tohto EZUS je väčšia snaha o autonómnosť, odstraniť túto samostatnosť. Je tu centralistická snaha prípadne tie štáty, ktoré doteraz nemali takéto EZUS vo svojich hranicách, to nepresadzujú. Takisto predstaviteľe rady pokazujú na to, že pokiaľ na e, e, pôde jedného členského štátu sa zradí tak, takéto zaskupenie, potom e, môže sa vytvoriť aj s takýmito eh, eh, pohraničnými regiónmi eh, mimo Európskej únie. Myslím si, že o tejto veci sa dá pomerne jednoducho vyjednávať ďalej. Takže nevidím tu žiadne neprekonateľné prekážky. A myslím si, že to, čo včera tu povedal pán minister, v tom smere, že chce to dať na program rokovania Rady vo februári, myslím si, že je to dobré a dohodli sme prvé e, termíny zasadnutia trialogu v marci a teda dúfam, že ešte v prvej polovici roku budeme môcť finalizovať, e, úspešne finalizovať e, tento návrh nariadenia. Tu je nie tak o peniaze ako právny nástroj. To znamená, že to sa môže vyvieť nezávisle od priebehu rokovania o finančných Eh, finančnom rámci. Takže toľko stručne na túto tému. Thank you. I don't know if There... Ďakujem pekne. Neviem, či sú to nejaké pripomienky alebo otázky na Joachima. Poprosím komisiu o po, váš pohľad, ako to vidíte vy. Áno. Myslím si, že ako povedal pán spravodajca, eh, predsedníctvo sa veľmi snaží uzavrieť diskusie o nariadení EZUS e, na základe negociačného mandátu a myslím si, že je to naozaj priestor na to, aby sa to urobilo napríklad vo februári. A potom by sa mohli rozbehnúť diskusie, ale naozaj je to technicky veľmi náročná oblasť a vyžaduje si dostatok času na e, takéto diskusie, ale pokiaľ e, čas bude k dispozícii, domnívam sa, E, že e, sa dosiahne značný pokrok a dá sa to do súladu s ostatnými prvkmi e, balíčka. Neviem, nevidím predstaviteľov írskeho predsedníctva, možno, že predstaviteľa rady. Nuž nie, potom dôverujme informáciám komisie. Lambert, nech sa páči. na konci rozpravy o všetkých e, e, e, rokovaniach o právnych nástrojoch. Nemohli by ste prosím informovať výbor o tom, aké máme možnosti z hľadiska posunutia tejto záležitosti do pléna. Samozrejme, v konečnom dôsledku všetko závisí od toho, ako dopadnú rokovania o finančnom rámci. Či Máme teda jasný mandát eh, z hľadiska rokovania. Ako to bude pokračovať? Naozaj nemáme možnosť eh, nejakým spôsobom eh, dostať záležitosť na úroveň plenárneho zasadnutia. Aké budú následné kroky? Lebo celkový prístup je celkom pozitívny. Mm, takže budeme sa snažiť o dohodu a dať to na širokú diskusiu. Uh, aké vidíte následné kroky? Ja to vidím nasledovne. Je tu uh, rozhodnutie z minulého roku, z uh, leta, rozhodnutie konferencií predsedov a bolo jasne povedané, že výbory nemôžu ísť do pléna predtým, ako parlament schváli stanovisko o viacročnom finančnom rámci. To znamená, že budeme maximálne sa snažiť urobiť všetko, čo je možné a potom, keď e, sa objaví e, príležitosť e, ísť do plena, uvidíme. Nevieme, ako dlho budú trvať rokovanie. Predsedníctvo včera povedalo, že vidí to optimisticky a domnieva sa, že 9. februára alebo 7. 8. februára príde rozhodnutie rady a e, s najväčšou pravdepodobnosťou sa udeli mandát na rokovanie s parlamentom. Podľa mojich informácií príprava e, nariadenia o viacročnom finančnom e, rámci e, e, si vyžiada ešte 1-2 týždne. To znamená, že koncom februára pravdepodobne začnú, sa začnú rokovanie s parlamentom. Neviem, e, koľko to bude trvať, možno, že mesiac alebo viac. A potom e, e, to bude všetko aktualizované a pokiaľ bude e, e, absolútna väčšina e, za, rozhodneme sa o viacročnom finančnom rámci. A medzi tým mali by sme rokovať o tejto veci a potom, keď rokovanie sa skončia, e, e, požiadame výbor o schválenie a posunieme to do pléna. Neočakávam e, e, e nejaké zablokovanie e, e, možnosti toho, aby jednotlivé výbory mohli samostatne e, posúvať do plena nariadenia. Zrejme nebude sa čakať na ukončenie viac ako 60 nariadenia. To by bolo absurdné, to by zablokovalo chod parlamentu. Som presvedčená, že vždy, keď budeme hotoví, pôjdeme do plena. Bude to závisiť od výsledkov rokovaní, či pôjdeme e, do plena v prvom e, alebo druhom čítaní bude to závisiť aj od nášho stanoviska a budeme musieť sa sami dohodnúť vo výbore, či e, pôjdeme do plena s celým balíčkom. E, e, to závisí od nás, od ECT, regionálneho fondu a to, čo robí Joachim, alebo ak skôr ukončíme všeobecné naredenie, uvidíme spoločne sa rozhodneme. Ale nepredpokladám, že e, e, vedenie parlamentu e, by nám bránilo v tom, aby sme išli do plena, keď to bude hotové. To je všetko, čo viem na tú, v tejto chvíli povedať. A takéto stanovisko budem prezentovať ďalej ako stanovisko výboru na úrovni predsedu parlamentu. A myslím si, že aj e, e, naše e, špecializované odboru budú mať rovnaké stanovisko. I think we, we are... Plne chápem. Naozaj ide nám o to, aby sme mali výsledky a stabilnú základňu pre koheznú politiku. Treba to náležite pripraviť. Počul som však, že ostatné výbory e, budú e, e, žiadať o mandát do, ísť do plena. Napríklad polnohospodárstvo sa pripravuje hlasovať a ísť do plena. Takže je možno, že budeme sa držať inej línie, ale mali by sme aj my byť viditeľní, aby všetci vedeli o tom, čo robíme aby to bolo vidieť aj v pléne, za každým, keď je to možné, lebo podľa mňa sme dosahli značný pokrok. Keď počúvam poslancov, e, predstaviteľov akékoľvek skupiny, ktorí hovoria, no už kto vie, čo urobí komisia, to je nová metóda demokratizácie až do roku 2016. Myslím si, že nechápu potom, e, v čom spočíva naša práca. Máme určité termíny. To je 7-ročné obdobie a je to nová politika EU 2020. Ak e, včas e, nerozprúdime e, diskusiu, ľudia budú si myslieť, že je to obrovský kus rozpočtu a budú môcť sa k tomu vrátiť v roku 2016. Informed and, and try to find the right moment to have Myslím si, že naozaj treba vyhľadať vhodný okamih a posunúť to do plena. Áno, takisto v tejto súvislosti som to e, ešte nepovedal výbor, ale hovorila som o tom koordinátorom. Totiž všetci kolegovia, ktorí majú teraz e, pripravené správy z vlastnej iniciatívy, myslím si, e, že politické skupiny by mali sa rozhodnúť, kedy ukončiť túto prácu a kedy tieto správy posunúť do plena. Napríklad e, v januári e, v Štrasburgu v plene sme diskutovali o všeobecnom smerovaní a je možné, že do konca roka e, príde nová vlna správ z vlastnej iniciatívy, ak včas dokončíme túto prácu. Bolo by dobré uzavrieť všetky správy z vlastnej iniciatívy a s tým, aby sme eh, včas rozhodli o tom vo výbore. Týmto by som chcela uzavrieť túto časť eh, schôdze. Máme ešte eh, návrh stanoviska. Joaquín, nedal, nedala som ti slovo? Tak. Ich äh, wollte nur das aufnehmen, was äh, Lambert sagte und äh, das noch. Ďakujem. Chcel by som povedať niečo, nadviazať na to, čo povedal Lambert. Možno v interim by sme mali sa dostať až na plenárku, pretože som počul od kolegov, ktorí odpovedali na tieto otázky štrukturálnych politík. Pýtali sa, čo sa deje, čo sa s vami deje vo výbore pre poľnohospodárstvo, vo výbore pre rybolovné hospodárstvo. Tá ako keby bola až vojna. Všetci sú tam trošku znepokojení tým, že nevedia, čo sa tu deje. My proste mlčíme, nehovoríme o našich veciach. Takže mali by sme možno naše výsledky predstaviť na plenárke a povedať, že je to len otázka toho, či sa povie áno alebo nie. Možno potom by sa rozbehla rozpráva, ktorá by na niečo aj bola, lebo 40 rozpočtu, ak pridelíme štrukturálnym politikám a koheznej politike, tak asi by sme mohli ísť na plenárku a otvorene poskytnúť informácie kolegom, aby mohli vidieť, že e, rokujeme tým správnym smerom, sme sa vydali, ktorým treba. Nož, ako viete, Joachim, hovorí predsedajúca, máme tu špeciálnu platformu, ktorú sme etablovali na začiatku tohto volebného obdobia a pracujeme na budúcej koheznej politike. A v rámci rokovaní sme boli pozvaní na viaceré výbory. Aj teraz nedávno výber pre zamestnanosť a pozvali sme napríklad aj spravodajcov iných piatich fondov, európskych štrukturálnych a investičných e, fondov, ktorí, čo si majú dočinenia s týmito. A, a takisto sú tu listy, ktoré si vymieňame. Napríklad aj s pani Bereš sme si vymenili list, takže na našej strane je úmysel informovať ostatných. Ale jedna vec je, v tejto spolupráci, respektíve koordinácii s inými výbormi. To, je, to možno robíme, ale viditeľnosť na plenárke je iná vec, ale pre nás je to ťažký výber. Keď máme 90 alebo 85 špeciálnych alebo všeobecných nariadení dovršených, tak potom možno, ale počkajme zatiaľ, urobme si svoju prácu, rokujme, čo najrychlejšie dorokujme, počkajme na rozhodnutie, na summit a až potom Uvidíme, aké by mohlo byť stanovisko parlamentu a až potom sa rozhodníme, ako budeme pokračovať e, ďalej. Nechcem ani spomínať alebo špekulovať, že čo, čo s tým. Ja osobne tiež mám istý názor, ale iste si musíme zvoliť, či ideme na, do prvého čítania, alebo či iba v jednom jedinom čítaní uzavrieme veci. A to aj ovplyvní spôsob, aký, ak, ako sa bude hlasovať na plenárke, akým pristúpime k plenárke, ale budeme pokračovať v tejto rozprave s koordinátormi. Teraz by som rada povedala, alebo zopakovala ešte raz, pani Vičová z komisie, dúfame, že príde skôr, lebo tu je jeden bod, ktorý asi veľmi rýchlo zvládneme. O 15 minút by, by sme totiž to mohli začať s bodom, ku ktorému ona má niečo povedať. Teraz tu je bod 15, Rika Maner bude hovoriť o súčasných výzvach a možnostiach energie z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou. Rika, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa snažiť byť stručná. Ide o stanovisko, kde e, zdroje energie sú jasné a takisto aj tie možnosti ktoré sú hlavne v zodpovednosti pri výboru ITRE. Treba tie veci naozaj brať vážne, pretože treba sa nad týmito vecami zamyslieť tu, na tomto parlamentnom výbore, aby sme videli, aký to bude mať dopad na regionálnu politiku a hlavne na rozvoj periférnych oblastí, aby sme zabezpečili správne využívanie týchto obnoviteľných zdrojov energie. Toto je veľký spis veľká záležitosť a môže vytvárať veľa pracovných miest v týchto periférnych oblastiach v budúcnosti. Preto som chcela sa zamerať hlavne na otázky financovania. Je dôležité, aby rôzne finančné nástroje boli využité čo najlepšie, aby sme zo zeme dostali tieto obnoviteľné zdroje energie, aby sme ich mohli šíriť, aby sme zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj, aby sme vytvárali nové pracovné miesta v týchto regiónoch. Tiež je dôležité, aby sme zosúladili tieto finančné nástroje, a skombinovali ich hlavne e, za účelom splnenia cieľov v rámci stratégie Európa 2020 aby sme využívali aj výskum eh, in situ takým spôsobom, aby eh, to všetko neohrozilo životné prostredie a treba takisto zohľadniť aj súkromné financovanie. Úloha súkromného financovania musí byť jasne stanovená. A tiež tu máme fond Elena, máme tu eh, program Európa inteligentné energie a dúfam, že budeme môcť e, lepšie ich prispôsobiť tým špecifickým e, výzvam, ktoré nám tu kladú obnoviteľné zdroje energie. Musíme sa ubezpečiť, aby každý región mal možnosť implementovať eh, ozajstnú alebo zaviesť eh, ozajstnú energetickú sebastačnosť, preto treba naozaj využívať energetické zdroje, ktoré sú na mieste a bolo by dobre, keby sme lepšie využívali európske energetické zdroje skôr, ako ich importovali z, zo zahraničia, hlavne pokiaľ ide napríklad o uhlie a ďalšie paliva. Eh, musíme tiež zohľadniť špecifický charakter každého členského štátu, každého regiónu a preto nemôžeme úplne e, dodržiavať slovo po slove literu po e, litere, litere e, ustanovenia tejto politiky rovnakým spôsobom pre všetkých. Takisto treba sa zamyslieť nad biopalivami, hlavne ich využitie v regiónoch, kde je veľmi nízka ústota obyvateľstva a spôsob, ako rozvíjať tento tieto regióny, toto územie. V rámci Európskej únie sa musíme zamerať na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, avšak netreba strácať zo zreteľa tie cezhraničné projekty, aby sme rozvíjali e, miestne energie, takže e, program IPA a ENI by mali byť zmobilizované takým spôsobom, aby sme tieto veci e, podporili, stimulovali v rámci týchto programov v tých budúcich rokoch. E, máme veľké ambície aj do budúcna a aby sme dosiahli tieto ambície, tieto ambiciezne ciele, tak musíme tiež si zabezpečiť takú dlhodobú energetickú politiku, ktorá by bola stála, ktorá by nebola stále škrtená, tá stále uh, spomalovaná. Preto možno máme dosť e, také rozporuplné politiky v Európskej únie, pretože najprv si stanovíme v rámci Európskej únie ambiciozne ciele, ale potom aj na strane uh, životného prostredia sa snažíme troška obmedziť aj využívanie týchto energetických zdrojov. Takže ja by som bola rada, keby tieto rozhodnutia prijaté na Európskej úrovni boli absolútne zosúladené aj s týmito ďalšími požiadavky a aby ich e, dopady boli pozitívne na regionálnu ekonomiku. Takže toto sú tie hlavné prvky, čo sme chceli vypichnúť eh, v tomto stanovisku, takže teraz eh, s netrpozlivosťou čakám na vaše pripomienky a návrhy. Ďakujem. Ďakujem eh, pekne. Lambert, nech sa páči. Markus je teraz vo výbere ITRE on sa zapodieva e, e, touto konkrétne otázkou, otázkou CO2. Bohužiaľ nemohol byť prítomný. Povedal však, že tento návrh stanoviska je veľmi dobrý. že bolo by dobre hľadať komplementaritu medzi existujúcimi nástrojmi. Samozrejme, e, e, všetko závisí od toho, kde v Európe sa nachádzate. A to ovplyvňuje aj voľbu e, jednotlivých technológií, ktoré chcete používať. To je kľúčová otázka. Avšak na druhej strane treba premyšľať aj o nákladovej efektivite. je možné, že budete chcieť e, rozvíjať solárnu energetiku vo Fínsku? Takže bolo by vhodné, aby sme e, znovu sa venovali porovnaniu e, efektívnosti a náklady. Toto je zásadná otázka, ktorú tu treba zohľadiť napríklad Máme e, krajinu, ktorá intenzívne pracuje na e, tejto oblasti a to je Nemecko, pretože keď e, skonštatujeme to, čo musí občania ako aj podniky za, zaplatiť, tak to nie je vôbec veselá vec. Účinnosť lomené náklady, to je zásadná vec a je treba sa nad tým zamyslieť, treba zohľadniť aj občanov mimo teraz cieľov a stratégie Európa 2020. Takže mali by sme aj v tomto zmysle vypracovať pozmeňujúci návrh. A potom by som sa chcel vrátiť k tomu prepojeniu s výskumom a vývojom, pretože e, Európa je naozaj e, lídrom, veľmi dlho bola lídrom e, vo v eh, stratégiách, eh, ktoré sa týkali eh, veternej energie. Veľmi dlho sme nimi boli Avšak teraz sa pozrime na to, čo sa deje v Ázii, takže naozaj je tu úzké prepojenie medzi výskumom, vývojom, elostrategiou Európa 2020 a takisto medzi tým, čo realizujeme na úrovni regionálnej politiky. Takisto aj smart grids, čiže tie regionálne siete. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, čo všetko sa dá urobiť na decentralizovanej úrovni. Toto všetko je akési zosieťovanie, akési siete, ktoré by mali byť schopné asimilovať tie kvantity energie eh, a poslať ich tam, kde je to potrebné. My napríklad v Holandsku eh, viac menej zadarmo dostávame energiu eh, z veterných elektrární z Nemecka, pretože oni ich nemôžu uskladňovať. Tam je problém, že vlastne neexistuje možnosť uskladňovania tejto energie, tak potom vlastne Nemecko tieto prebytky zasiela zadarmo Holandsku. Takže možno treba nájsť aj nejaké iné riešenie. Máme eh, tu veľmi eh, silné eh, napätia medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o dodávanie energie. A toto je naozaj veľká hrozba. Treba investovať do inteligentných sietí, do smart grids a do všetkého toho, čo je spojené s decentralizovanou úrovňou, ktorá by bola stimulovaná, ktorá, ktorej toky by boli uh, Eh, toky eh, eh, produkcie elektriny boli bezpečné, niečo ako smart grid. Toto je naozaj zásadné. Tá správa, ktorá bola vypracovaná k tomuto, ja som si ju prečítala, je veľmi zaujímavá a smart grids, čiže inteligentné siete, to je niečo fenomenálne, to je naozaj energia budúcnosti. Mali by sme sa z toho poučiť. Pokiaľ ide o správu uh, kolegyne Sklavinskej. My sme o tom hovorili na tom poslednom zasadnutí. Má, má pocit, že by sme sa mali zamyslieť, aká je možná interakcia e, s tým, čo robíme my tu. Ďakujem. Stavrakakis. Ďakujeme slovo má Georgios Stavrakakis. Ďakujem vám. Ja e, teraz e, musím nahradiť e, kolegyňu Perez, pretože momentálne sa nachádza v Čile, pretože sa zúčastňuje na zmiešanom parlamentnom výbore Európska únia Čile na ich práci a na šiestom zasadnutí Eurolatu. A z tohto dôvodu ma požiadala, aby som tu predložil jej stanovisko k správe pani Riky Maner. Poprvé v mene eh, pani Perez, ale takisto aj z môjho osobného pohľadu chcem poblahoželať pani Maner za túto vynikajúcu prácu. Ako už povedala pani spravodajkyňa, obnoviteľné zdroje energie eh, zlepšujú eh, ekonomický rozvoj, ako aj vývozné možnosti Európskej únie, takisto ako aj ich konkurenciaschopnosť tým, že vytvárame nové priemyselné odbory, inovácie a takisto nové pracovné miesta, hlavne pre stredné malé podniky. Okrem toho, toho zdroje, obnoviteľné zdroje energie prispievajú e, rozvoju e, tých najmenej rozvinutých regiónov, tým, že sa zabezpečí aj dodávanie e, energetiky v rámci Európska únia takisto aj energetická sebestačnosť. Pokiaľ ide o koheznú politiku, musíme sa snažiť eh, posilniť tieto obnoviteľné zdroje, zdroje energie a energetickú účinnosť eh, a zdôrazniť investácie do eh, tejto oblasti. Z tohto dôvodu kohezná politika sa musí posilniť aj dostatočnými finančnými zdrojmi v rámci rozpočtu 2014-2020. Európa však musí byť tiež flexibilná aby dosiahla ciele stanovené v Európe 2020 a aby e, dosiahla tiež e, ekonomiku e, a ciele, ktoré sme si stanovili v rámci výhľadov k, k roku 2050. Na záver by e, sme žiadali, aby bolo navýšenie cezhraničné prepojenie e, zvýšené cezhraničné prepojenie, ktoré sú veľmi dôležité a chceme zabezpečiť jednotný trh s energetikou ako aj konsolidáciu obnoviteľných zdrojov energie. Naviac e, navrhuje kolegyňa, aby sa podporoval program Elena, okrem toho Internet, Intelligent Energy Europe, tento program by sa mal posilniť, mal by posilniť výkon obnoviteľných zdrojov energie. Okrem týchto e, pripomienok pani Bojen e, Pérez v mene svojej skupine predloží e, celý rád pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa budú venovať jednotlivým bodom tejto správy. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či by sa chcel niekto vyjadriť v mene zelených. Okamih, prosím. Ďakujem. Ďakujem pekne pani predsedujúca, pán Žakob Bisat, ktorý v rámci našej skupine sa venuje tejto otázke, ma požiadal, aby som vystúpil v jeho mene aby som zdôraznil dôležitosť tejto správy v súčasnej období, kedy tu máme narušenie alebo rozpor medzi tými cieľami, ktoré si Európska únia stanovila a medzi realitou, ktorú môžeme skonštatovať v rámci tejto energetickej oblasti na, kvôli kríze, že nebudeme schopní dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili, ak teraz nezabezpečíme vhodnú reakciu na túto krízu, ktorú zažívame. A naša skupina, ako veľmi dobre viete, je ekologická a je v, ich, v našom záujme, aby tieto infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre rozvoj týchto energií, boli zabezpečené. Myslím si, že pán Lambert sa tak súhlasí s tým, že treba investovať do tých sietí, ktoré majú najvyššiu prioritu, aby sme eh, využili obnoviteľné zdroje energie a ich eh, podiel v rámci dodávky energie. Naozaj je to niečo, čo ešte nie je využité a čo potrebuje veľké investície. A tieto investície musia byť eh, stimulované z európskych zdrojov. Spolufinancové samozrejme sú potrebné. Je potrebné je potrebné byť zabezpečené, avšak jeden zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je mať verejné e, fondy, hlavne zo strany Európskej únie, pretože je to energia, ktorá nám umožňuje pokročiť vpred a e, prekonať e, krízu, ktorá, ktorú tento sektor v súčasnosti zažíva. Takže to je všetko, čo hlása naša skupina a teda my budeme samozrejme priaznivo naklonení tomuto stanovisku a budeme sa snažiť ho posilniť v našich úvahách takým spôsobom, aby to malo čo najlepší pozitívny dopad. Joachim. Ďakujem, Joachim. Ja, Dank auch, um... Ďakujem veľmi pekne kolegyni Menerovej za túto správu. Naozaj mali by sme to spojiť äh, äh, so správou kolegyni Koláskej Bobinskej, ktoré bolo schválené minulý týždeň v Štrasburgu. Chcel by som ešte pripomenúť, že pred nejakým časom sme mali e, správu o energetickej infraštruktúry do roku 2020 až 50. A podľa mňa práve tu je bod, zmlovu, z, bod zml, zlomu. Totiž e, e, súčasné energetické siete v Európe sú vzdialené jednotného, jednotnému trhu. Máme na to, aby sme vytvorili e, e, siete na e, kvalitatívne vysokej úrovni, potrebujeme 280 miliard. Ďalšie budovanie siete, vytvorenie jednotnej siete a energetickej únie bude stať ešte 800 miliard eur, toľko hodnotenie komisie a to je základom príslušnej správy o opatreniach v oblasti energetickej infraštruktúry. To znamená, že ani najväčší kohezný fond e, na to nestačí, treba hľadať alternatívne možnosti. A e, téma nie, je e, obmedzená na naplnenie cieľov 2020 nejde iba o, tvorbu energie, dajme tomu veternými elektrárnymi. treba určiť príslušné miesta v Európe. Samozrejme, e, to dáva najväčší e, e, zmysel vyrábať takúto energiu, kde sa fúcha na pobreží, pri pobreží tam by sa potenciálne mohli určovať takéto miesta ale bohužiaľ e, e, e, energie sa nespotrebova tam, kde sa vyrobí veternými elektrárnymi, musí sa spotrebovať inde. A zase je tu otázka budovania týchto sietí. Lambert spomenul, čo všetko prežívame v Nemecku. Samozrejme, budovanie takýchto sietí si vyžaduje aj istotu plánovanie a častokrát tomu brania rôzne lokálne iniciatívy, prípadne predlžujú toto plánovanie. Napríklad nik nechce mať pred sebou uh, vysokonapäťové uh, uh, drôty a je to otázka mm, nákladov. Človek to cíti vo svojom vrecku a veľké odvetvia, ktoré sú energeticky náročné, tiež musia eh, veľmi dobre premysliť, či sa vzdať eh, výroby eh, v Nemecku, v Európe, alebo ísť tam, kde to bude lacnejšie. Téma je veľmi zložitá, komplexná. Nie, že by sme sa sústredovali iba na jedno hľadisko z hľadiska Nemecka a iných štátov, ktoré sa zmetajú v dlhovej kríze proste neviem si predstaviť, že práve tam sa najdú prostriedky nie len na to, aby sa udržovali na vysoko kvalitatívnej e, úrovni siete, ale budovali sa nové. Musíme byť e, realistickí a musíme e, hľadať riešenia, ktoré spomenula aj pani spravodajkynia. Možno, že by toto riešenie by bolo decentralizované, aj to treba hľadať našim hlavným cieľom je vytvoriť um, jednotný e, energetický trh v Európe a nestratiť našu energetickú úniu. Ale diabol vždy sa skrýva v detailoch a nemám, nemali by sme ich stratiť zo zreteľa aj počas našich diskusí. Ďakujem pekne. Viktor. Thank you very much. Eh, Ďakujem, Danuta. Naozaj táto správa prichádza v ten pravý čas je v súlade so správou od pani Bovinskej číslo 1 a ďalších, v súlade s ďalšími správami, o ktorých sme nedávno hovorili. Ako spravodajca pre kohezný fond som veľmi rád, keď počúvam rozpravu, lebo Ríka jasne vyzýva, aby sme sa vzdali krátko dýchých, krátkodobých akcií, ktoré teraz dominujú v, Európu, v Európe. Mario Monty vytvoril v angličtine nový terminus technicus short-termism, krátkodýchosť, bez zameranie. A lenže energia, ktorá sa vyrába z fosílnych palív na jednej strane a na druhej strane fakt, že je veľkým rizikom prestať byť konkurencieschopný aj pre firmy, aj pre štát, keď nie je dostatok likvidity, a ne, nedá sa vysporiadať so, so starými problémami? Len tak jednoducho. Tieto dve veci hovoria, že treba investovať viac do obnoviteľných zdrojov. Bloombergsová správa z roku 2001 nám hovorí, že na prvom mieste je dnes Čína, na druhom mieste Európa, ak sa berie ako celok, ale s veľkým oneskorením za Čínou a až na treťom mieste sú USA. Teraz chcem povedať druhú myšlienku. Keď investujeme do obnoviteľných zdrojov a do výskumu a vývoja e, z obnoviteľných zdrojov, tak potom máme možnosť približiť sa aj komunitám a regiónom, pretože tam sa budú vyrábať nové technológie. Vieme, že sú drahé, ale sú to naše firmy, európske firmy, ktoré e, odchádzajú do Číny a vyrábajú tam Číne a potom nám predávajú späť výrobky do Európy. Pretože v Číne je to lacnejšie, to chápem, ale my máme know-how a to, o to prídeme. Mohli by sme zachovať našu kapacitu nielen v slovách voči verejnosti, ale aj v činoch. Mohli by sme si zachovať túto vedúcu úlohu v obnoviteľných zdrojoch. Pozrite sa na cenu za jednotku, keď sa vyprodukuje energia z obnoviteľných zdrojov a z fosílnych palív. Realita si nie je napomocná Európe. A ešte chcem povedať niečo k tomu, čo povedal pán Zeller. Mnohí ľudia, aj u nás v Rumunsku, majú pocit, že keď sa budú používať eh, obnoviteľné zdroje, budú mať vyššiu faktúru za elektrinu, lebo oni zaplatia ten rozdiel za, medzi lacnou energiou z fosílnych palív a drahou energiou z vetra alebo slnka alebo z geotermálnych obnoviteľných zdrojov. A musíme akceptovať, že privatizácia nebola všeliekom. V Rumunsku a nielen tam teraz zažívame vrchol potreby, či je to už v lete alebo v zime. Máme teraz flexibilnú dodávku elektrickej energie, čo sa týka intenzity aj napätia, voltáže. Ja osobne sám u mňa doma som sa zaujímal o multinárodnú spoločnosť, ktorá teraz vlastní časť rumunského dodávateľa elektrickej energie. Jasné, sú tam problémy, ale ak by Európa mm, sa mala vydať smerom k integrovanému prístupu a nájsť riešenie, ktoré by sa vysporiadalo so všetkými týmito problémami a nie iba s krátkodobými, krátkodychými cieľmi. Nie len o ropu a zimný plyn ide, ale tieto multinárodné spoločnosti nám predávajú ropu a zemný plyn s prirážkou. Oni majú obrovské zisky a tam sú tie problémy zákazníkov a problémy so sieťami. Distribučné siete sú preťažené, trpia, všetky treba zrekonštruovať, zmodernizovať, treba vytvoriť aj nové, vybudovať nové eh, tzv. inteligentné siete smart grids a musíme využiť štrukturálne a kohozné fondy, aby sme to do, v praxi dokázali. Ďakujeme, Viktor. Chce, chcela by reagovať komisia? Neviem, či áno. Áno, nech sa páči, máte slovo. Vy ste z DG Regio? Nie, z DG Energy. D, z DG Enterprise? Pýta sa pani predsedajúca. Nie, DG Energy. Komisia víta to, čo povedala spravodajkyňa E, uvedomujeme si úlohu rozličných fondov Európskej únie, ktoré hrajú úlohu pri obnoviteľných zdrojov a takisto investície do e, infraštruktúry a regionál, regionálnych záležitostí. Sme za to, aby sa toto všetko rozvíjalo v celej Európe. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Vy ste boli Tom House z DG Energy, pravda? Rika, chceli by ste reagovať? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem komisii, ďakujem kolegom, ktorí komentovali moju správu. Samozrejme, všetky pripomienky budú zohľadené, je to veľmi dôležité, ale takisto je to niečo, čo je naozaj veľmi zložité. Otázka energetickej eh, samostatnosti, tak ako aj otázka posilnenia obnoviteľných zdrojov energie v Európe. Viktor, myslím si, že to veľmi dobre ozrejmil. Je potrebné mať naozaj politiku, ktorá by bola trvácna z dlhodobého hľadiska. Potrebujeme ako rozhodujúci činitelia príjmať také rozhodnutia, ktoré by uspokojili investorov, aktérov tohto trhu a ktoré by ich podporili v ich investíciách, je potrebné sa vyhnúť nebezpečiu, nestabilite, pretože investori potrebujú naozaj istú, istotu, stabilitu, preto aby investovali a to je v našej zodpovednosti. Jana hovorila o energetickom trhu. Myslím si, že mm, na to by sme sa mali tiež z dlhodobého hľadiska zamerať. Ja som absolútne za toto riešenie v stanovisku nášho výboru by sme nemali e, strácať e, zo zreteľa aj naše výsady, e, všetko, čo môžeme a nemusíme zapracovať do tohto stanoviska ďalej, pokiaľ ide o správu alebo podiel efektívnosť lomeno náklady a zohľadnené s regionálnou úrovňou. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Napríklad solárna energia, ktorá platí, či stojí oveľa menej v Portugalsku ako napríklad vo Fínsku. Takže ak nemá význam solárne e, elektrárne e, stavať vo Fínsku. My sme zohľadnili, e, aké sú zdroje špecifické pre každý región a takisto aj faktory ktoré môžu e, vplývať e, na to, ktoré môžeme rozvíjať v rámci každého regiónu. Čiže diskusia naozaj vyvstala z tých e, zásadných prvkov a myslím si, že budeme pokračovať v tejto práce aj s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Rika, like to... Ďakujem pekne. Rika, chcela by som povedať, že hm, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. pondelok o 12. Ospravedlňujem sa, Lambert. Chceš vystúpiť po pani spravodajkyni? Len menšia požiadavka. Mohli by sme to odročiť do pondelka do 6. večer? Nie do 12. do pol... Nie e, o 12. ale o 6. večer. Áno, sekretariat je veľkorýsy a umožňuje nám e, toto posunutie termínu. A teraz posledná, e, e, posledný vecný bod programu. Možno si spomínate, že ešte predchádzajúci parlament odsúhlasil pilotný projekt. To bol romský pilotný projekt, na ktoré bolo vyčlenených 5 miliónov eur. A generálne rediteľstvo Regio v komisii to malo na starosti do roku 2012. A dnes máme pani Čerina Vitčevo, ktoré je rediteľkou eh, generálneho rediteľstva, mm, eh, urobí prezentáciu a má aj sprievod za sebou, takže nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, dámy a páni. Je pre mňa potešením, že tu s vami dnes môžem byť. Náš tým zo služieb komisie je početný, pretože tu máme kolegov nielen z riaditeľstva pre regionálnu a urbánnu politiku, ale aj z DG Employment, zamestnanosť, aj z DG Just, spravodlivosť. Prišli sme všetci spolu, aby sme sa zamerali na záležitosti Rómov, lebo si uvedomujeme, že to je multidimenzionálna záležitosť v tejto oblasti a ako musíme spolupracovať, aby sme vyriešili všetky problémy. Rada by som vám predostrela pilotný projekt, istý súhrn, základnú myšlienku za projektom, aké sú jeho výsledky a aké sú závery. Akýkoľvek pilotný projekt má otestovať niektoré aktivity a prísť k záverom, ktoré sa potom majú rozpracovať do hlavných politických línií a aktivít. Vážená pani predsedajúca, ako ste povedali hneď na začiatku, dúfam, že každý vidíte, že sa to dá prečítať. Ako ste povedali, tento projekt mm, iniciovala Európska komisia a dala ho e, DG pre urbánu a regionálnu politiku v roku 2009 a išlo tu o podporu inovatívnych a integrovaných aktivít, aby sme sa vysporiadali s multidimenzionálnym problémom, ktorý sme objavili pri začlenovaní rómskych komunít. Niekoľko aktivít, ktoré sa identifikovali, sa aj vykonali. Tuto je celkový rozpočet 5 miliónov eur. Potom sme mali na, výzvu na predkladanie návrhov v roku 2009. Vytvorili sme niekoľko línií, v rámci ktorých sme rozvíjali naše aktivity. Prvá línia sa týkala raného detstva a rozvoja a starostlivosti o deti v ranom veku. Ďalšia samozamestnanosť e, prostredníctvom mikrokreditov, mikroúverov. A to bola vlastne propagačná kampaň. A potom sme mali monitorovanie a vyhodnocovanie v roku 2010 z OSN a aktivity, ktoré súviseli so zberom dát, tiež, tiež v roku 2010 Takže naozaj sme sa pokúšali o integrovaný prístup a otestovali sme, ako to môže fungovať aj v monitorovaní a vyhodnocovaní, pretože sme potrebovali zozbierať dáta a e, dôkazy pre budúcnosť. Pôjdem po jednom. Prvý komponent tohoto pilotného projektu sa týkal toho, ako e, zintenzívniť prístup k rómskym deťom, ako by, ako by oni mohli mať lepší prístup ku kvalitným službám. Boli to mladí Romovia do veku 6 rokov a išlo o to, aby sa zvýšil prístup tejto cieľovej skupiny k, do vzdelávacích aktivít predškolských a do inštitúcie starostlivosti o deti pretože tam by sa pripravili lepšie na budúce školské aktivity a tým by sa zvýšili ich e, možnosti do budúcnosti. Predovšetkým, akí boli partnery, hlavný partner bol Rómsky vzdelávací fond, potom sme mali tri, troch medzinárodných partnerov a 12 miestnych partnerov. Celkový rozpočet bol niečo po vyše 2 miliónov, príspevok EU bolo 1,9 milióna. Projekt bežal v Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko na 16 miestach. Trval 24 mesiacov. Tento projekt mal za následok to, že sme sa zaujímali o 4000 detí a nejakým spôsobom sme ich adresovali im tento projekt. Do veku 6 rokov boli deti. Ďalej sme sa skontaktovali s mimovládkami, aby sa vytvorilo trvalo držateľné partnerstvo prostredníctvom aktivít e, pre malé rómske deti. Konkrétnejšie výsledky tejto časti projektu vidíte na priesvitke. Cieľom bolo zvýšiť, zintenzívniť prístup ku kvalitnej predškolskej starostlivosti o deti a vzdelávaniu predškolskému. Podarilo sa nám na 100% e, zaangažovať deti, najmä na Slovensku. Sme zmobilizovali na plnú kapacitu existujúce predškolské inštitúcie, ale sa zistilo, že tieto kapacity sú nedostatočné, že ich nie je toľko, koľko ich je treba. Využili sme však všetky existujúce predškolské kapacity na Slovensku, ktoré existovali. A vo bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko sa nám podarilo týmto projektom osloviť všetky deti, ktoré boli prítomné vo vytipovaných lokalitách. Aké boli hlavné aktivity? Pokúšali sme sa Eh, odovzdať rodinám viac moci do rúk, ukázať im, že majú v sebe tú moc, tú silu, najmä ženám. Bolo to prostredníctvom mentoringu, teda starší, skúsenejší človek, eh, najmä žena, eh, radila lebo sme sa zameriavali na miestne špecifika, preto sme potrebovali aj Rómov, aby boli v pozícii týchto starších mentorských radcov, a takisto sme začali školenie učiteľov, ktoré sa zaoberalo nediskrimináciou a vzdelávacími politikami. Zvolili sme širší prístup k, pre, prístup k predškolskému vzdelávaniu, niekedy aj popoludnejšie mm, aktivity Jednoducho sme boli inovatívni, ako sa len dalo. To otestovali sme mnoho rozličných činností. A veľmi dôležité bola aj spolupráca s miestnymi úradmi. Závery z tejto časti pilotného projektu. Osvedčená prax. Zapojili sme na 100% rómske deti do predškolských aktivít vo všetkých vytipovaných lokalitách Podarilo sa nám zvýšiť kapacitu na Slovensku týchto predškolských zariadení. Zaviedli sme alternujúce aktivity, alternatívne aktivity v Slovensku a v Rumunsku, ktoré boli rozbehnuté a potom sme rozbehli projekt mentorovania rómskych rodín, teda poradenstvo od starších a skúsenejších. A potom to bola spolupráca kontakt medzi predškolskými zariadeniami a rómskymi rodinami. Kde vidíme slabé stránky? Ešte tu je veľa priestoru na zlepšenie v spolupráci s miestnymi úradmi. Je to len postupný proces, ktorý sa buduje len postupne. Nedá sa to na 100% hneď jedným pilotným projektom všetko vyriešiť. Takže do budúcnosti treba budovať na základoch tohto pilotného projektu a pohnúť sa ďalej. Musíme zabezpečiť trvalú udržateľnosť e, tohto jednorazového projektu. Ak teda by mal byť tento pilotný projekt úspešný, tak by mal mať následníkov pokračovateľov a rozvíjateľov, ak má mať nejaký dopad konkrétny. ďalšia vrstva tohto projektu alebo ďalšia časť tohto projektu boli mikroúvery. Vidíte, že tu je 600 e, miliónový rozpočet. EÚ e prispelo pardon, 1,6 milióna to, to bolo, opravuje sa tlmočník. Príspevok EU bolo, bolo 1,4 milióna. Mali sme za cieľ podporiť rómske komunity, aby si uvedomili, že sami majú v rukách tú moc, tú silu, aby, sa, aby si založili vlastné firmy, vlastné živnosti, Podpora Európskej komisie bola aj pri budovaní kapacít a zlepšovaniu prístupu k mikroúverom. Trvanie bolo dva roky. Obe tieto časti projektu sa začali v roku 2010 a skončili sa v roku 2012. Práve preto teraz vám predkladáme výsledky, kompletné výsledky, hoci ešte stále vyhodnocujeme tieto aktivity podrobnejšie. Mikroúvery cez mikroúvery sa požičiavali peniaze Rómov, aby, Rómom, aby si mohli založiť živnosti alebo firmy. Museli dokázať, že vedia, že majú taký príjem, aby vedeli splácať tento mikroúver a predstavovali dodatočný zdroj príjmu pre rómske komunity. Treba povedať, že táto časť pilotného projektu bola veľmi užitočná a uvedomili sme si, že niektoré činnosti treba riešiť úplne inak, s úplne iným prístupom, pretože sme využili isté postupy, ktoré boli aplikované kedysi inde vo svete, nie na Rómov. My sme ich otestovali tu na Rómoch a neukázalo sa vždy, že to funguje, že, že sú dostatočne adekvátne pre rómsku komunitu. Napríklad sme jednu cieľovú skupinu na začiatku o, oslovili a potom sme museli úplne zmeniť výber cieľovej skupiny, lebo sme si uvedomili, že ak vôbec má byť pilotný projekt efektívny, objektívny, musíme sa zamerať na tých Rómov, ktorí nežijú v najchudobnejších osadách, ale skôr Rómov, ktorí už predtým sa pokúšali aspoň trošku podnikať a do týchto sme investovali, vzdelá, vzdelávali sme ich, školili sme ich najprv, aby mali aj znalosti v oblasti financií, Až potom mohol byť tento projekt úspešný. Zapojili sme sa teda naši terénni pracovníci sa e, zapojili aj do práce v teréne, ale terénni pracovníci e, boli dosť drahí, to znamená, že ten projekt e, sa predražil. Zdá sa, že vstup a výstup o, nehovorí nič o efektivite vynaložených peňazí, respektíve sa zdá, že nebolo to efektívne vynaloženie peňazí. Hoci na začiatku tohto projektu boli vysoké nádeje, teraz aspoň vieme, kadiaľ cesta nevedie, na koho sa máme zamerať a mienime kombinovať tieto aktivity s veľkým vzdelávacím náporom, s mnohými činnosťami školenia, aby sme Eh, odpovedali na slabé stránky, ktoré sme identifikovali v tomto pilotnom projekte. Jedna zo slabých stránok je spolupráca s národnými orgánmi, tá je tu zásadná. Najmä v tomto konkrétnom projekte sa ukázalo, že to vôbec nebolo efektívne. Spolupráca so štátnymi orgánmi. Ak máte otázky k rozdielným častiam pilotného projektu, sme tu na to, aby sme vám odpovedali. Zamerali sme sa na 400 klientov, na konci sme však zaangažovali len 380, takže vidíte, že sme nevedeli to najefektív, čo najefektívnejšie sa vysporiadať s e, týmto témou. Ďalšia časť bola vzdelávacia osvetová kampaň. Názov bol Reaguj. Hlavným partnerom e, bola ehm, e, e, e, organizácia Ergon, ktorá združuje základné organizácie Róm. Mali sme celkový rozpočet 2 milióny eur. Išlo o zmenu negatívnych postojov voči Rómom a zvýšenie informovanosti politikov o existujúcich problémoch a o vylepšení kvality života rómskych komunít. Pracovalo sa v Rumunsko, Taliansko, Bulharsku, Samozrejme e, e, si uvedomujeme, že takéto kampane nestačia sami o sebe. E, treba ich sprevádzať určitými demonstračnými aktivitami. Takže išlo o pilotný projekt o zvýšení informovanosti. Niekoľko záverov ohľadom, ohľadom tohto smeru činnosti. E, mali sme e, aktivity v súvislosti s e, tak, aby sme získali čo najväčšiu pozornosť. Pozvali sme celebrity, používali sme videonahrávky, používali sme sociálne médiá na budovanie podpory zaujímali, e, spolupracovali sme s miestnymi skupinami e, s tým, aby sme podporili e, pozitívne aktivity. Zistili sme aj určité nedostatky v tejto oblasti, napríklad spolupráca na, v teréne so sportovými zväzmi nie vždy bola úspešná. Okrem toho, s tým, aby získať kritickú masu a urobiť e, kampanie e, dlhodobo e, udržateľnými, musia sa realizovať dlhodobo a sú potrebné dlhodobé investície v spoločnosti. Je dôležité udržovať väzby s romskými skupinami a podporovať ich našimi službami. Na presvedky uvádzame príklad E, informačnej kampanie e, protirasistické kampanie v Rumunsku. Záverom by som chcela poukázať na určité e, všeobecné závery, ktoré, ponaučenie, ktoré sme si zobrali z tejto práce Napríklad jedným z pozitívnych výsledkov projektu bolo to, že počas e, celého trvania projektu sa nám podarilo posilňovať vnútornú spoluprácu, e, koordinačné mechanizmy vo vzťahu medzi e, našimi odbormi, ktoré sa zapodívajú rómskou problematikou. Mali sme pritomných predstaviteľov viacerých e, e, odborov komisie, takisto počas tohto projektu a aj vďaka projektu sa nám podarilo e, vytvoriť komunikačné väzby so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sa zaoberajú otázkou integrácie Rómov v členských štátoch, najmä v tých členských štátoch, kde existujú veľké počty rómskeho obyvateľstva. Takisto sme sa rozhodli, že určité prvky budeme e, rozvieť ďalej a budeme uplatňovať e, aj počas nasledujúceho programu od roku 2014. Týka sa to e, aktivít financovaných Európskym sociálnym fondom aj fondom regionálneho rozvoja. Vedomosti, ktoré sme zhromaždili pri realizácii projektu, posilne integrovaný prístup. Uvedomili sme si, e, aké e, prínosy e, má integrovaný prístup a podarilo sa nám vytvoriť aj určité východisko pre ďalšie aktivity do budúcnosti prostredníctvom projektu a súbežne s projektom zhromažďovali sme vedomosti, aby sme mohli E, novelizovať súčasný legislatívny rámec štrukturálnych fondov e, e, pre rok 2013 a zaviedli sme aktivity v oblasti integrovaného bývania pre Romov. Zapracovali sme to do legislatívneho rámca prostredníctvom zhromažďovania údajov a vyhodnocovania údajov sa nám podarilo e, e, e, získať veľmi veľa informácií. Pripravili sme niekoľko prehľadov a prostredníctvom zhromažďovania údajov sa nám podarilo vytvoriť východiskovú pozíciu pre aktivity do budúcnosti a rozpracovať metódy na vyhodnocovanie účinnosti aktivít zameraných na podporu rómskych komunít. Úspešne sa nám e, podarilo zabezpečiť spoluprácu e, s e, programom rozvoja OSN so Svetovou bankou. Takisto zverejnili sme veľmi dôležité zistenia v apríli minulého roku o sociálnej situácii Rómov. A posledná presvítka sa venuje ďalším záverom E, a síce prepojenie medzi pilot, e, pilotným projektom a e, rámcom Európskej únie pre integráciu Rómov. Snažili sme sa zabezpečiť synergické účinky vo vzťahu ku všetkým aktivitám odborov Európskej komisie. Toto prepojenie má kľúčový význam a bude sa posilňovať aj v ďalšej generácii programov pre sociálne a e, programy, pretože jednou z predbežných podmienok e, pre nasledujúce obdobie je zabezpečiť dobré e, e, stratégie integrácie Rómov v jednotlivých štátoch. A jednou z najdôležitejších otázok je rozšírenie rozsahu dobrých projektových aktivít, osvedčených postupov a uplatnenie ich počas nasledujúceho programovacieho obdobia. Takže e, chceli by som urobiť propagáciu e, e, jednému podujatiu, ktoré plánujeme v rámci pilotného projektu. Pôjde o konferenciu, ktorú organizujeme 15.3. tohto roku. Hlavným cieľom konferencii je šírenie vedomostí o výsledkoch pilotného projektu a E, vytvoriť platformu e, e, pre interakciu medzi zainteresovanými so všetkými odbormi a subjektmi, ktoré sa venujú romskej problematike. Ďakujem pekne za pozornosť. Považujeme tento projekt za veľmi úspešný z hľadiska získania nových vedomostí, skúseností a spolu s kolegami sme vám k dispozícii, aby sme reagovali na vaše otázky. Veľmi pekne ďakujem. Joachim Celer. Äh, ďakujem pekne za túto správu aj za tento pilotný projekt, ktorý určite nebol veľmi jednoduchý. Ako ste už povedala, z tých pilotných projektov by sme mali nazbierať určité poznatky, mali by sme sa s tým z toho poučiť. Avšak toto poučenie, ktoré sme týmto obdržali, vôbec nie je nové. Tento poznatok bol len a len potvrdený. Začlenenie Romov sa podarí len vtedy, keď celá verejnosť v tých štátoch, kde žijú Rómovia, sa bude na týchto projektoch podieľať a bude otvorená voči Rómom Jedna zo slabín, tak ako ste už povedali, spočíva v tom, že sa nepodarilo všade nadviazať efektívnu spoluprácu. Pokiaľ to nebude fungovať, tak e, nevyriešime tento problém. Ja si myslím, že aj medzi Romami musíme nájsť kontaktné osoby, partnerov, ktorí budú pripravení nám pomáhať v integrácii svojho okolia do spoločnosti. To je naozaj veľký problém, ale nie len eh, o krajine pôvodov Romov, ako je napríklad Rumunsko a Slovensko, ale takisto aj v Berlíne máme tisícky Rómov, ktorí ušli pred diskrimináciou vo svojich krajinách presťahovali sa do iných európskych miest a prichádzajú tam nie ako Rómovia, ale ako slovenskí, rumúnsky alebo bulharskí štátni príslušníci, ktorí teda vyžadujú, aby im bola venovaná pozornosť, ale títo ľudia prichádzajú nepripravení, napríklad do Berlína, <clears throat> a pokúšajú sa tam nejakým spôsobom sa usadiť a usadzujú sa samozrejme v tých štvrtiach mesta, kde bývajú sociálne najslabšie vrstvy, to sú sociálne najslabšie štvrte, kde sa snažíme tiež pripraviť e, také interaktívne opatrenia a týmto spôsobom sa tam e, zostruje napätie, pretože náhle vidíme, že v dvojizbovom byte zrazu býva 60 ľudí, ktorí e, patria k rómskej komunite. Je veľmi obťažné pri príjmať, príjmeť e, týchto ľudí, aby posielali deti do školy, pretože e, e, rodina nepodporuje školskú, povinnú školskú dochádzku detí. Myslím si, že to nie je problém len krajín pôvodu Romov, ale všetkých európskych krajín, pretože inak ten problém nevyriešime. Bude potrebné sa tak v krajinách pôvodu rómskych občanov, ako aj v ostatných eh, krajinách a mestách, ktorých sa teraz tento problém týka. Tu je naozaj potrebné, aby sme pracovali na tomto začlenení. Je preto potrebné vzbudiť určité povedomie u občanov. Je to veľmi citlivá otázka, musíme to hľadať hlavne v rómskych komunitách takých ľudí, ktorí budú schopní prekonať tento stav, ktorý môžeme skonštatovať v celej Európe a teda prekonať tento stav v prospech Romov. Ďakujem pekne a teraz máme na François Alfonzi. Áno, ďakujem, hovorí pán Alfonzi. Najprv by som chcel vyjadriť svoje, svoju spokojnosť s tým, že sme ako tento výbor vytvorili tento pilotný projekt a pretože sme sa snažili za veľmi krátke obdobie toto implementovať, to je naozaj veľmi zaujímavé. Je, odráža to aj záujem, aký kladieme k tomuto prístupu a aj ten náš záujem, že snažíme sa ísť čo najďalej a naozaj sa chceme dotknúť tej komunity, ktorá je veľmi zraniteľná, pretože No, oni sa častokrát nachádzajú vo veľmi e, nezavidenia hodných situáciách e, aj v tých krajinách pôvodu, odkiaľ prichádzajú, ale e, je potrebné naozaj e, zabezpečiť to, aby ich kvalita života bola im dôstojná, aby im bola zabezpečená taká kvalita života, akú, na akú majú nárok všetci občania Európskej únie. Myslím si, že e, môžeme zohrať e, určitú úlohu tým, že pôjdeme ešte troška ďalej, aj keď dnes nás tu nie je veľa. Myslím, že by bolo naozaj veľmi zaujímavé aby aj náš výbor tu zohral úlohu. Pán Celer, myslím, že na tom bude vedieť lepšie odpovedať. Možno si zorganizovať vypočutie s aktérmi, ktorí budú vybratí v rámci tohto programu, aby sme sa konkrétne stretli so zastupcami mimovládnych organizácií, so zospovednými činiteľmi alebo lídrami z rómskej komunite, komunity, aby sme možno mali viacej informácií, e, také pozadie k tomuto programu pretože si myslím, že je to práve komunikácia a valorizácia tých dosiahnutých výsledkov, ako implementovaných eh, politik, ktorý, eh, ktoré vždy dokopy zabezpečia účinnosť daného programu. Ďakujem. Thank you. Uh, Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy. Thank you very much for, for having this information here. Keďže tu máme túto informáciu, treba si uvedomiť, že vždy máme pred sebou voľbu, keď politické skupiny musia pretaviť svoje nápady najprv do pilotných projektov, na ktoré sú pridelené finančné prostriedky. A potom sa sústrediť na tie aspekty, ktoré súvisia s regionálnou politikou a ktoré prinesú do ďalších projektov niečo navyše, čo bežnými postupmi sa dosiahnuť nedá. A v Európe tu vyvstáva otázka, ako sme aj pozorovali počas niekoľkých návštev do regiónov, kde žije veľa Rómov, že Európa by sa mala zamerať, vyslovene sústrediť, mala sústrediť dlhodobé úsilia a podporu do týchto regiónov. Ak to neurobíme integrovaným spôsobom, fungovať to však nebude. Takže tento projekt naozaj si zaslúži potlesk. Otázka by mohla však byť, ako sme už povedali v roku 2010, vtedy sme e, novelizovali našu, naše nariadenie na znevýhodnené skupiny, zraniteľné skupiny, konkrétne pre Rómov. Tento projekt má pridanú hodnotu, ale ja sa chcem spýtať, ako to začlenovanie Rómov funguje. Stalo sa niečo v rámci tohto projektu, čo sa nedeje bežne? Tie peniaze, ktoré sme tam dali na R, do RDF a sociálneho fondu, e, tie sa nevyčerpali pre Rómov. Bolo naozaj ťažké prebojovať prioritu pre Rómov, aby sa k ním pristupovalo integrovaným spôsobom. Na jednej strane tu máme možnosti a na druhej tu máme naozaj aktivity, činnosti, ktoré boli odlišné. Pozrieme sa na Rumunsko. Veľmi málo vyčerpalo z regionálnych fondov. A najväčší pro- problém, problém je tam s romskou populáciou. Mohla by nám teda komisia vysvetliť, ako by tento projekt možno byť predlžený, alebo či sme už teraz schopní naozaj takýto pilotný projekt e, rozbehnúť ako mm, hlavný veľký mainstreamový projekt. Mm, ja osobne tiež sa učím tweetovať na Twitteri a pokúsil som sa tú webovú adresu tweetnúť ale trvalo mi to niekoľko minút, lebo ešte to tak dobre neviem. Mohli by ste, prosím vás, skrátiť tie adresy? Lebo keď je trojriadková nejaká adresa webovej stránky, ako to môžete tweetnúť? Vy to viete naťukať? Ja, mne sa to nepodarilo. Takže som nemohol teraz odoslať tweet všetkým ľuďom, ktorí ma sledujú, že tu je nejaká dôležitá informácia, nejaká web stránka. Máte tu papiere a na, ňom, na tom papieri nie je adresa webovej stránky. Poprosím vás, komunikácia, komunikácia aj pre Európsku komisiu je ešte stále dôležitá. Pani Krúz na tom pracuje, ale komplet v celej komisii prierezovo by e, to malo byť lepšie, lebo to nie je také presvedčivé, keď sa komunikuje takto. Lambert mali by sme mať 16 rokov, viete? Potom by sme to pekne naťukali aj rýchlo. Vladimír Maňka má slovo. Ja komisii musím povedať, že najprv otázky a potom odpovede. Nička. E, takéto aktivity a takéto projekty sú skutočne vynikajúce a takisto chcem zablahoželať e, k tomuto projektu. E, pilotné projekty sú najlepšou skúsenosťou, od ktorej sa musíme potom ďalej do budúcnosti odraziť Samozrejme, problémom zostáva vždy zabezpečiť udržateľnosť takýchto projektov. Ja osobne sám nepoznám v tejto oblasti žiadny udržateľný projekt. V tejto komunite je podľa mňa najdôležitejšie sústrediť sa na deti od ranného veku až po získanie zamestnania a podporovať ich na celej tejto ceste možno dve generácie bude potrebné, aby sme zabezpečili udržateľnosť tohto problému. To je, to je skutočne e, pravda. Ideálna tejto oblasti je spolupráca so samozprávami. E, e, súhlasím s tým, že e, je to omnoho efektívnejšie, ako spolupracovať so štátnou správou. Čo sa týka podnikania, ja vám poviem možno jeden príklad, mal by som ich desiatky, ale ja poviem jeden príklad, keď e, z obdobia, keď som bol primátorom a prišiel za mnou jeden Róm a povedal, že chcel by nejakým spôsobom, aby som mu získal nejaké zamestnanie. Opýtal som sa ho, čo viete robiť. On povedal, že absolvoval som konzervatórium a hrám na husle. Tak som ho zobral, e, asi som, sedemkrát som ho poslal na nejaké podujatie, ktoré robilo mesto, kde vlastne veľmi nádherne hral ten, ten chlapec a dnes už má vlastnú skupinu e, kde vlastne súbor a vlastne je, je, je vlastne mm, zamestnal on ďalších, ďalších ľudí. Čiže najdôležitejšie je podporovať vzdelaniu týchto ľudí, dostať ich do škôlok od ranného veku, od, od maličkého veku a viesť ich skutočne ďalej, až kým získajú zamestnanie a robiť to naozaj, sledovať to a podporovať to systematicky a potrebujeme naozaj dve generácie, aby sme v tejto oblasti zabezpečili udržateľnosť. V každom prípade ešte raz blahoželám k tomuto pilotnému projektu. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má Juliu Winkler. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, budem hovoriť stručne. Mám tri veci. Prvá, blahoželanie. Okrem iného aj pánu Zelerovi k jeho názorom, aj ďalším kolegom. Často hovoríme o rómskom probléme, ktorý by mal byť problémom krajín pôvodu, potom je to problém krajín, do, ktorého, do ktorých Rómovia mieria, ale mali by sme naozaj hovoriť o rómskej otázke ako o európskej otázke, európskom probléme a toto je jediný prístup, ktorý zabezpečí, že budeme mať nejaké výsledky pri riešení. Ďalšia vec, naozaj e, veľmi dôležitá, kolegyne, kolegovia, budúca generácia Rómov ja by som chcel vám pripomenúť, že Rómovia v Rumunsku u nás, ktorí sa narodili v 90. rokoch, kedy bol prelom, kedy sa menil režim, mali v roku 2007 17 rokov, keď Rum, Rumunsko vstúpilo do EÚ. Teraz majú 23 rokov a niektorí z týchto mladých Rómov sú v takej situácii, že práve skončili univerzitné štúdia. Je to moja osobná skúsenosť z Rumunska. Viem, že aj iné tzv. krajiny pôvodu, odkiaľ prichádzajú Rómovia, alebo možno poslanci z týchto krajín potvrdia, že existuje mladá generácia Rómov, ktorí ktorí sú absolventami vysokých škôl, majú vysokoškolské diplomy a ktorí budú motormi zmeny motormi, ktorá rozbehne túto komunitu, nakopne ju. Viem, že si mnohí z týchto mladých ľudí vybrali aj odísť z tejto komunity, neidentifikujú sa s ňou, ale sú i mnohí mladí Rómovia, ktorí si vybrali inú cestu a ktorí chcú byť motorom sociálnej a mentálnej zmeny, o ktorej všetci toľko hovoríme. A tretia vec je trvalá udržateľnosť projektov. Kolega sa k tomu už vyjadril aj predrečníci, ale ak by si neuvedomíme fakt, že naozaj hovoríme o 10 ročiach, tak e, budeme sklamaní. Dobre, pilotný projekt bol výborný, mali by sme ho vyhodnotiť a hĺbkovo e, rozanalizovať, zistiť, ako by sa permanentne dali financovať tie veci, ktoré boli efektívne podľa výsledkov pilotného programu, ale stále si treba uvedomovať, že to bude práca na 10 ročia. Ja som len inžinier, neviem, či dve desaťročia to bude, tri desaťročia trvať, alebo viac, ale určite to bude dlho. A keď táto mentalita sa má e, zmeniť, tak iba tak je to úspešné, ale s tým časovým obdobím treba rátať takýmto dlhým. Ďakujem. Moris Ponga má slovo. Moris? Nie, nie nechceli ste? Nechcel si? V tom prípade to je všetko. Možno by som ešte uh, na záver sa spýtala k zberu dát z OSN a s ďalšími inštitúciami ste sa podílali na e, zbere dát a ten server alebo publikácia, ktorú ste potom spomínali, že minulý, minulú jar e, sa dostala na verejnosť, bolo ta, bola to jednorazová vec, alebo sa rozbehol nový proces zberu údajov? A moja druhá otázka je, bol tu E, návrh François Alfonziho, aby sme zorganizovali väčšie vypočutie tu v našom výbore REGI a pozvali tam ďalšie inštitúcie, mimovládky a tých, ktorí riešia rómske otázky prvky, možno ľudí z romskej komunity. komunity. Áno, budeme o tom rozmýšľať, ale my vieme, že v komisii už sú koordinátori procesov medzi DG Employment, DG Regio, DG Justice, že tam máte koordinátora a iste sú ďalšie aktivity, ktoré tiež sa koordinujú neviem, či by aj Európska komisia mala záujem o takéto vypočutie. Ale ja sa chcem spýtať na iné. To, čo sme sa naučili z tohoto pilotného projektu, to poučenie, Lambert povedal, že by sme to mali rozpracovať ďalej, že by sme s tým mali na tom postaviť ďalšie projekty. Ale čo sa týka regionálnej spolupráce, myslíte si, že to je pripravené, aby sa to stalo regionálnou politikou, regionálnou aktivitou, ktorú by riadili regióny? Alebo by ste stále radšej zostali vy ako DG Regio vodcom tejto inovatívnej aktivity e, sú, sústredenej na Romov? Chceli by ste stále koordinovať vy ako komisia tie ďalšie programy, ktoré budú vyplývať z tohto pilotného programu? Alebo sa to už odovzdá? Tak ako výsledky sú sformulované, sa to už odovzdá celé do členských štátov, regionov a miest, ktoré s tým ďalej budú narábať. A mohli by sme elektronicky dostať diapozitívy? Lambert má svoj svoj prístrojček, ale my by sme chceli... On má papierovú verziu a my by sme chceli aj elektronickú. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky a za dobré otázky. Zistujem, že e, e, poslanci e, sa zdajú byť spokojní s výsledkami pilotného projektu. Napokon to bolo E, dobrým e, ponúčením pre nás všetkých. To je e, účelom každého pilotného projektu. Naozaj to zneli veľmi užitočné pripomienky. Áno, integrovaný prístup je dôležitý nielen v otázke bývania, to musí byť sklbené so školstvom, so snahou umožniť romským komunitám samým e, vytvárať pracovné príležitosti. A tento pilotný projekt veľmi ovplyvnil e, e, novelizáciu súčasného programovacieho obdobia. Napríklad konkrétne sa hovorí o integrovanom bývaní, nielen o podpornom bývaní. To musí byť spojené s ostatnými aktivitami. Tu už máme propojenie medzi pilotným projektom a tým, čo robíme v štrukturálnych fondoch. Bola tu jedna otázka o tom, že v súčasnosti sa e, títo aktivity rozbiehajú pomaly. E, napokon to odznelo z viacerých úst. A ako si vieme predstaviť e, aktivity určené pre Romov do budúcnosti, ako budeme k tomu pristupovať. Všetky zásadné e, závery, ktoré sme e, e, sformulovali, sú predmetom premyšľania o tom, ako realizovať budúce programy. Máme takú predstavu, že chceme dostať e, tieto výsledky do e, všetkých aktivít. Musíme byť však realisti. Ťažko sa prechádza e, z pilotu na mainstream. Takže sú tu príležitosti na rozšírenie rozsahu posobnosti, ale je to komplikovaný proces. Viacerí z vás ste hovorili, nakoľko je dôležité spolupracovať s miestnymi samozprávami, so všetkými zainteresovanými a zástupcami romského obyvateľstva, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. Takže naozaj e, existujú osvedčené postupy, existujú e, viaceré výsledky v tejto oblasti, máme však pred sebou veľa práce a potom budeme vedieť povedať, že na tomto základe e, dosiahneme tzv. úspešný mainstreaming. Našim cieľom je maximálne dostať do hlavného prúdu to dobre, čo sme vytvorili v rámci pilotného projektu, dostať tam všetky aktivity, ktoré sa nám podarili počas tohto programovacieho obdobia. Vieme teraz podstatne viac o tom, aké e, e, e, faktory, modely vedú k úspechu, čo treba a čo netreba robiť. Niektorí z vás ste povedali, že radi by ste tu videli aj príjemcov, aby podali správu o vlastných skúsenostiach. Mimochodom, všetci príjemcovia už poskytli odporúčania zásadného e, razu na základe pilotného projektu a veľmi konštruktívne sme využili aj skúsenosti E, e, príjemcov, ale vy ste parlament, e, naozaj musíte sa zaoberať podrobnostiami tejto horúcej otázky a môžeme vás iba naďalej nabadať k tomu, aby ste organizovali vypočutia všetkých zainteresovaných a všetkých inštitúcií. Pokiaľ ide o nízku úroveň rozšírenia týchto aktivít v jednotlivých krajinách, v e, e, spolupráci s miestnymi samozprávami e, rozšírime takéto aktivity a spoločne so Svetovou bankou Radou Európy a rozvojovou bankou UNDP a odbormi komisie sa snažíme sklbiť naše aktivity, zabezpečiť synergii synergiu, najmä z hľadiska budovania posilnenia kapacít na miestnej úrovni, pretože si uvedomujeme, že to je jeden z najdôležitejších faktorov úspechu. Chceme vytvoriť základ pre to, aby e, výsledky sa dostali do hlavného prúdu, aby sme mali dlhodobo držateľné výsledky pilotných e, aktivít. Ako budeme to riešiť do budúcnosti? Je to už e, e, v zásadných e, materiáloch odborov komisie, ktoré boli pripravené zatiaľ neoficiálne s tým, aby sme rozbehli neformálny dialog s vnútroštátnymi orgánmi. Čiže táto problematika už je prítomná horizontálne a je prítomná v podmienkach kondicionality ex ante a je to spojené s novými prístupmi, ktoré navrhujeme napríklad miestny rozvoj e, e, pod vedením spoločenstva alebo mestský rozvoj, pretože mnohé problémy súvisia s, s nevyhodnenými komunitami e, v mestských oblastiach. Chceme prepojiť túto problematiku na všetky možné aktivity, ktoré nám umožňujú uplatniť integrovaný prístup. Mapping, which we, Takisto e, robíme mapovanie, aby sme e, e, identifikovali najdôležitejšie problémy, lebo vieme, že priemerné údaj na úrovni NAC2 nám neumožňuje zistiť konkrétne problémy rómskeho obyvateľstva. Priemerné hodnoty nie sú v tomto smere nápomocné a preto robíme mapovanie chudoby, s tým, aby sme zistili, kde e, sú sústredené takéto e, e, zhluky chudoby, aby sme vedeli pomôcť Romom. Takže spolupracujeme pri zhromažďovaní údajov, snažíme sa o synergiu, o integrovaný prístup aby sme zabezpečili čo najlepšie podmienky pre mainstreaming počas nasledujúceho programovacieho mm, obdobia. Pokiaľ ide o zostručenie adresy, súhlasím, je to problém odovzdáme toto posolstvo odborníkom na IT. Neviem, nakoľko sa to dá e, e, skratiť, ale chcela by som vás vyzvať, aby ste sa maximálne, či už zúčastnili osobne, alebo nominovali svojich predstaviteľov na našu konferenciu, pretože tam ide naozaj o to, aby sme zistili prepojenie medzi pilotnými aktivitami a možnosťou ich zapracovať do hlavného smeru činnosti. Ďakujem pekne za prejav záujmu, ale pokiaľ teda dúfam, že som nevynechala nič. Áno, pani predsednička sa tiež pýtala na správy a či správa z minulého apríla je jediná. Môžem eh, eh, ocitovať niekoľko správ, Napríklad e, Svetová banka a UNDP e, e, v spolupráci s Európskou komisiou zverejnili takúto správu. Jeden z nich sa venuje zníženiu zraniteľnosti a podpore samostatne zárobok činnosti Romov vo východnej Európe. Je to z roku 2012. A ďalšie uzatvorenie nedostatkov vo vzdelávaní Rómov v mladom veku to je nad rámec tých mm, zistení, ktoré som už spomenul. Nejde o jednorazovú aktivitu, snažíme sa preskúmať, e, rozanalizovať všetko potrebné ešte predtým, ako začneme sa prakticky e, venovať podporným aktivitám e, určeným na inklúziu Romov. A čo je najdôležitejšie, spolupracujeme s Mm, s e, e, integračným rámcom pre Romov a odbory komisie budú robiť screening všetkých programov s tým, aby e, dokázali čo najvhodnejším spôsobom riešiť problematiku inklúzie Rómov. Neviem, či chcú kolegovia niečo doplniť. ešte jedna vec, čo by som doplnila aj ja. Áno, pokiaľ ide o nízku e, e, e, mieru rozbehnutia týchto projektov. Začali, začali sme tento pilotný projekt, kde pôvodne žijú Romovia a chceli sme spolu s miestnymi spolu s samozprávami urobiť úspešné projekty s tým, aby sme ich ďalej rozširovali. Kolegovia z iných DG by sa tiež chceli vyjadriť, pretože ak nie, ja mám tiež otázku budeme rokovať o budúcom nariadení a máme tu prvok partnerských dohôd a je tu otázka, kto budú partnery, ako nastaviť e, správanie kódex a my, menšiny, rómske menšiny, najmä z tých krajín, kde je to sociálno-hospodársky problém, osobný problém, ja neviem, ako to zadefinovať, kde sú proste problémy s romskou otázkou, s romskými komunitami, tak možno v operačných programoch by mali byť tiež zakotvené rómske otázky. Preto by som chcela dostať od vás isté ubezpečenie, že či v DG Regio chápete, že keď sa rokuje o partnerských dohodách, tak aspoň v týchto krajinách, kde sú tieto problémy, by možno mohlo byť relevantné začleniť to do programu výboru REGI. A neviem, ako ste to zapracovali do národných stratégií, do akej miery komisia dohliada nad národnými stratégiami pre Rómov. Čiže z, z hľadiska budúceho rozpočtu, koľko by sme mali prispieť. Chceme prispieť ako parlament, chceme, aby Európa prispela k riešeniu tejto výzvy, ale robí komisia niečo, aby sa na úrovni členských štátov toto riešiť dalo? Áno, ďakujem za otázku. Áno, teraz zvyšujeme povedomie aj medzi úradníkmi na DG, školíme tých, ktorí budú rokovať s členskými štátmi EÚ. Je to cieľená školiaca aktivita o rómskej problematike, napríklad o inštitucionalizácii a sociálnom začlenení. Máme špecifické školenie k rómskemu začleniovaniu a aké boli úspešné projekty, aké opatrenia sú úspešné v rozličných krajinách a ako uplatňovať integrovaný prístup. Toto robíme vnútri v našom DG. A kým som tu, tak e, v našom DG máme e, konferenciu, kde e, máme horizontálne <coughs> rozčlenenie tej otázky aby sa zabezpečilo, že, že prierezovo, horizontálne sa začlení rómska otázka do všetkých programov. Takže budeme e, preosievať tie programy, ktoré prebehli a vyberieme tie, ktoré adekvátne odpovedali na potreby národných a regionálnych problémov s Romami a ktoré vydali isté dokumenty, na ktorých sa dá stavať. Nikto už sa nedožaduje e, slova, preto vám chcem poďakovať, hovorí predsedajúca, za túto informáciu. Určite budete k dispozícii, keď náhodou budeme, sa dohodneme, že zorganizujeme ďalšie vypočutie vo výbore REGI. Kolegovia, posledným bodom na programe je oznámenie, že nasledujúca schôdza bude 19. februára a touto informáciou uzatváram našu rozpravu a končím zasadnutie. Ďakujem za účasť.